Good morning, ladies and gentlemen, dear colleagues. Dobré ráno, dámy a páni, ctení kolegovia. Dovolte mi, aby som otvoril dnešné zasadnutie. Pán predseda, pán Brok už je na ceste, avšak zadržali ho ešte dôležité stretnutia a na to, aby sme využili efektívnym spôsobom čas, ktorý máme k dispozícii, tak budem dočasne predsedať tomuto stretnutiu. On prevezme predsednícky stôl hneď ako dorazí. Ja dúfam, že vám to nevadí, že som tu ja. Prvý bod je prijatie programu. Chcel by som vás informovať, že máme dve zmeny v programe. Pokiaľ ide o dnešný program, nakoľko minister zahraničných vecí Bahrajn zrušil návštevu do Európy v poslednej chvíli, program musí byť upravený. Na miesto ministra zahraničných vecí z Bahrajnu, čo je vlastne bod 7 v programe, máme výmenu názorov, ktoré sa týkajú uznesenia o integračnom procese Srbska, a to je bod 9 v našom programe. Takisto Pán Tanok, náš spravodajca ohľadne Čiernej hory, je chorý a jeho správa sa bude prerakúvať po poludní. Takže môžeme začať dnešné stretnutie tým, že sa pozrieme na bod číslo 4, uznesenie Európskeho parlamentu o správe pokroku Bosnej a Hercegoviny za rok 2011. Našim spravodajcom je pani Pak a týmto je dávam aj slovo, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem pekne, že ste operatívne nahradili pána Broka. Ja totiž musím ísť ešte aj do ďalšieho výboru, kde budem hlasovať, takže žiadam o porozumenie, keď Nepoviem všetko to, čo som už povedala na poslednom stretnutí, ale keď sa budem venovať iba tomu, čo považujem za kompromis, čo sa mi podarilo včera s kolegyňami, boli tam iba kolegyne, dohodnúť. Medzičasom od môjho predloženia návrhu e, sme zaznamenali pozitívne zmeny. Medzičasom už máme vládu, ktorý sa takto, sa takto nesmie na, nazývať. Je to iba rada ministrov, ale v podstate je to to isté, aspoň v to dúfam. Takisto sa dohodli na tom, že všetky nedoriešené otázky ešte budú doriešené. Niektoré záležitosti už boli spustené a sčítanie ľudí už bolo odsúhlasené a ešte máme dve záležitosti, ktoré čakajú na to, aby z tých 5 plus 2 bodov boli prijaté, pokiaľ ide o e, vysokého reprezentanta. Ide tu o Ide tu o vlastníctvo armády a ešte aj o vlastníctvo štátu. Tieto dve záležitosti ešte musia byť doriešené a dúfam, že potom bude vlastne Bosna Hercegovina pripravená vydať sa cestou smerom do Európskej únie a bude môcť začať stabilizačný asociačný proces, ktorý sa bude môcť aj završiť a dúfajme, že koncom roka takto aspoň predstavil pán Glevanda predseda Rady ministrov budú môcť predložiť žiadosť o vstup. Ale do tohoto časového obdobia ešte stále pretečie veľa vody a musíme iba dúfať v to, že všetci politickí predstavitelia dodržia svoje slovo, ktoré teraz, ktorým sa zaviazali v tom zmysle, že zriadia všetky tie slúbené inštitúcie, ktoré slúbili. A tie sporné body, ktoré tu máme, tým sa môžem takisto vyjadriť sporné body v tejto správe, ktoré sme mali v tejto správe, ale dúfam, že medzičasom sa nám už podarilo vyriešiť z časti. Mali, naš, podarilo sa nájsť formuláciu, ktorá bola vlastne vyhovovala všetkým. Ide tu v prvom rade o to, že by sme mali uviezť, že vysoký predstaviteľ by mal opustiť krajinu. Ja som v mojej správe celkom pozorne uviedla, že musíme zvážiť, akým spôsobom, to consider in which way. Ale kolegovia však zastávali názor, že v tejto správe by sme mali upomenúť aj na to, že sú tu podmienky, ktoré sa musia splniť. A že ešte raz pripomínam, podmienky 5 plus 2. Bohužiaľ, bolo to už pred viacerými rokmi podmienka a ešte stále sa držíme tejto podmienky. To znamená, že nás podarilo sa nám nájsť znenie, ktoré vlastne vychádza v ústretí nášmu pôvodnému želaniu, že vysoký predstaviteľ už nie, nie je dôležitý, pretože sa ľudia zmocnia moci vo vlastnej krajine, ale že ešte sú tu určité záležitosti, ktoré musia byť dotriešené a na tom trváme. Uviedli sme takisto, že sa tu pripomína v angličtine recalls a to je vlastne to, čo sa navezuje na môj návrh, a uvádza sa tam, že úrady Bosnej a Hercegoviny musia vyriešiť problémy, ktoré súvisia s majetkom armády a s majetkom štátu. To sú ešte nedoriešené problémy a to znamená, že toto sú tie podmienky, na ktorých my trváme, ale myslím, že to bolo už takýmto spôsobom lepšie naformulované ako predtým a týmto spôsobom sme vlastne vyhoveli obom stranám a kolegovia súhlasili so mnou, že môžeme postupovať takýmto spôsobom. Potom tu ešte máme menší problém, ktorý súvisel s témou ochrany menšín Ehm, nesprávne to bolo z mojej strany naformulované, takisto sme tam zapracovali posilnené, že skupiny a aj individuá sú postihnuté, jednotlivci sú postihnutí a musíme im venovať pozornosť. A potom sme sa ešte venovali téme, čo bol taký menší kompromis, respektíve kde boli problémy. Mali sme problém, pokiaľ ide o tému z posledného zasadnutia táto téma zohrávala malú úlohu. Kolega Belder tam hovoril o téme Bahavic. Ale to v Bosne a Hercegovine viedlo skutočne k problémom e, zo všetkých strán. Zvihla sa tu kritika. Média v Republike Srbskej uviedli, že veľký mufty v Sarajeve je najväčším nacionalistom. To je veľký nezmysel aby sa mi to podarilo teraz dať na správnu mieru, to bolo dosť náročné a treba povedať, že naše stretnutie bolo vtedy vysielané aj cez internet a ja som mohla tam celkom jasne povedať, počúvajte, prosím aby ste vedeli, ako to vlastne bolo. A dokonca to viedlo až tak ďaleko, že teraz Sarajevo uh, predložilo písomné, písomné sťažnosti a ja som bola na zozname pána Dodika. To sa mi ešte nikdy nestalo. Teraz pán Dodik vždy nadával na mňa a teraz zrazu je to inak. To znamená, že celý svet sa trošku um, pomenil, ale podarilo sa nám to nakoniec vyvrátiť, ale pokiaľ ide o tému Bahavic, zapracovali sme túto tému, ale iba v takom zmysle, aby každý porozumel, že máme obavy, že táto téma musí nájsť cestu do Európy cez Bosnu a Hercegovinu. Ide tu o organizáciu v rámci islámu, ktorá je radikálna a o ktoré sa obávajú v arabskom svete. To neznamená, že všetci sú tam príslušníci tohto hnutia, ale predsa len je to určitý prúd, ktorý cez Arábiu sa dostáva cez Irán, kde sa takisto obávajú týchto radikálov. A ja by som nechcela, aby sa v Bosne a neskôr aj v Kosove, pretože tam máme podobný problém, splnilo to, čo Milošovič na, začiatok, na začiatku e, svojho pôsobenia v Balkáne uviedol, keď povedal, že je tu islám, ktorý nás ohrozuje v Európe a pochádza z tejto časti. Keď Bahavíc v Balkáne, alebo v Kosove, alebo niekde inde, alebo v Srbsku sa ukotví, ukotví viac ako, dotera, ako v súčasnosti, tak to bude veľká hrozba. A preto sme tam uviedli aj slovo Bahavic, ale chcela by som vám to prečítať, aby ste vedeli a porozumeli, v akom to je tam kontexte, aby sme skutočne chápali, aby nikto nemohol povedať, že tu máme niečo proti niekomu, proti nejakým muftým a proti islamistom a že skutočne nám záleží vyriešiť situáciu predtým, než príde veľa tsunami s problémami. Uviedla som, že e, vyzývame úrady Bosny Hercegoviny, aby bojovali proti extrémizmu, nenávisť proti menšinám, spolupráci s medzinárodným spoločenstvom. Vyjadrujeme obavy e, zo strany pred extrémizmom Bahavicu a ostatnými extrémnymi tendenciami, ktoré sú na Západnom Balkáne. A vítame návštevu veľkého muftia v Bosne Hercegoviny, ktorý označil radikalizmus ako e, negatívny jav a ctí si princípy demokracie a vyzývame všetky organizácie, respektíve všetky úrady, aby bojovali e, smerom k eliminácii extrémizmu na celom území Západného Balkánu. A včera som mala taký dojem, že kolegovia prijali toto znenie, pretože to tam bolo veľmi rozumne vysvetlené a nikto teraz nemôže povedať, že ja som proti alebo že niekto je tu proti niekomu. My sa skutočne iba snažíme e, vyjadriť celkom jasne a zrozumiteľne, že treba byť obozretný. A potom mám ešte ústny pozmeňovací návrh, čo viacerí z nás nevedia, Kosovo a občania Kosova aj Bosna, Bosnia, Bosniaci už 3 roky nemôžu ísť do Bosny Hercegoviny, zo žiadnej strany. Nikto neuznáva ich občianský preukaz, nikto neuznáva ich pas. Je to jediná krajina, dokonca aj Srbsko akceptuje e, občianský preukaz. A všetky krajiny, dokonca aj tie krajiny, ktoré neuznali Kosovo, akceptujú ich občianské preukazy, alebo teda už pas. Čiže Bosna je jediná krajina, ktorá to neakceptuje. Chcel by som vás požiadať, aby ste súhlasili so mnou, aby sme tam urobili ústny pozmeňovací návrh, kde vyzývame e, vládu Bosny Hercegoviny, pardon, to vôbec nie je to správne znenie, máme obavy, že Bosna a Hercegovina je jedinou krajinou v regióne, ktorá neumožňuje vstup občanov Kosova do Bosny a Hercegoviny a preto naliehame, aby úrady Bosny a Hercegoviny akceptovali potrebné dokumenty občanov Kosova, aby vstúpili do krajiny ako to robia aj v Srbsku a v ostatných krajinách. Dúfam, že budete s týmto súhlasiť. A potom tu ešte mám druhý menší problém, ktorý bol, ktorý sa týkal pozmeňujúcich návrhov pani Boskurt a hovoríme tu o otázke hraníc. Viete, že Bosna Hercegovina má dlhé hranice <laughs> takmer so všetkými krajinami v tomto regióne a treba povedať, že Nechcela som predložiť nejaký dlhý pozmeňujúci návrh a nechcela som tam mať ten dlhý pani Boskur, to neviem, či súhlasí, možno bude súhlasiť a dúfam, že to podporí. Uviedla som, že nemôžeme predpisovať Bosne, akým spôsobom vyrieši otázku hraníc so svojimi susedami, ale malo by využiť všetky dostupné prostriedky, možno zmluvou, možno arbitrážou alebo iným spôsobom. Už sme v tomto regióne videli predsa všetko. A preto som urobila pozmeňujúci návrh, kde vyznívame e, vládu a Hercegoviny a susedných krajín, aby urobili všetko, čo môžu, aby vyriešili problém ohľadne hranice. Musíme to urobiť s Chorvátskom na druhej strane, avšak nemyslím si, že musíme menovať Chorvátsko v tomto znení, pretože to sa týka hlavne Bosny spolu s ostatnými susednými krajinami a musíme hovoriť s Chorvátskom zase v správe o Chorvátsku. Takže myslím, že to bola tá najproblematickejšia záležitosť. Doplnili sme to iba kvôli tomu, že tam bol pozmeňujúci návrh pani Cornelisens a teraz môžem sa hovoriť po nemecky. Úrad vysokého zastupiteľa, tži, pána Sörensena, ktorý je skutočne správnym mužom pre tento región, tento jeho úrad musí byť posilnený v celom regióne. Nestačí, keď to bude iba v Sarajeve, v Bosne a Baňa Luka, v severnej časti krajiny máme málo ľudí, tam iba jeden človek, alebo možno dva, ja neviem presne. Ale uviedli sme, že sa to musí rozšíriť a takisto si želáme, aby Baňa Luka bolo viac ľudí zastúpených, Mosta takisto a včera v diskusii s pánom Čerencenom sa uviedlo, že aj na Tusla by sme mali poslať ľudí, pretože Tusla takisto z našej strany predstavuje pridanú pretože v Tusla sme mali e, primátora, ktorý sa veľmi zasadzoval práve za vyriešenie situácie, takže žiadame, aby sa prehodnotili možnosti pôsobenia nášho veľvyslanca, vysokého predstaviteľa, aby tieto boli rozšírené, aby sa to pretavilo aj v počte zamestnancov. Ak vysoký predstaviteľ e, medzinárodného spoločenstva odíde, tak bude mať viac kapacít na to, aby sme to tak urobili. Ďakujem pekne za spoluprácu s koordinátormi a e, vy, poprosím vás, aby ste nediskutovali príliš dlho, pretože ja musím odísť do ďalšieho výboru, výboru kultúry. Ďakujem. Opak ich. Vážená pani Pak, veľmi pekne vám ďakujem eh, za to, že nám venujete ešte pár minút vášho času. A okrem toho vás, vám chcem ehm, vzdať eh, veľkú úctu za vašu vynikajúcu angličtinu, ktorú ste nám práve predviedli. No, ja som dnes ešte bojoval na írskom fronte írskému rozhlasu som poskytol rozhovor o referende. No, ešte komplikujeme si veci tam, kde ešte nie sú dosť komplikované. No a slovo dostáva teraz pani Boskurt. Ďakujem, predseda. No už k Bosne a Hercegovine. Myslím, že všetci sa zhodneme na tom, že je dobré, že teraz je v úrade nová vláda, alebo už to je čokoľvek, čo urýchli celú záležitosť potrebných reforiem. Rovnako je dobré, že bolo prijaté štátne právo a právo o štítaní ľudu, ale Bosna a Hercegovina musia implementovať Dayton 7, pretože nesmieme zabúdať na utečencov a interných presídlencov. Po druhé je dobré, že výbor sa, existuje výbor, ktorý sa zaoberá ústavnými reformami, ale sú potrebné konkrétne výsledky na to, aby ústava bola v súlade s rozsudkom ECHR, ale tiež treba zaručiť, aby Bosna a Hercegovina bola fungujúci štát. Bosna a Hercegovina môže vstúpiť do EÚ len ako jedna, jedna krajina. No a čo sa týka, aby s tou veľa sme o tom hovorili, no a myslím, že bohužiaľ je to stále aktuálna otázka, pretože si to pokladajú a my to pokladáme teda za zvláštne a chcú sa dištancovať od otázky vahabistov. No a nemali by sme sa zameriavať len na túto skupinu a súčasne zabúdať na to, že existujú ďalšie extremistické tendencie. No a myslím, že kompromisné návrhy, ktoré boli predložené, sú dobre vyvážené a dúfajme, že dostanú a získajú podporu výboru. No a čo sa týka Chorvátska, tak Chorvátsko je to zaujímavá vec, je, hranica je veľmi dlhá a treba to vyriešiť. No a preto som predložila moje pozmeňujúce návrhy. Nie je to kompromisný pozmeňujúci návrh, budeme o tom hlasovať osobitne, no už dúfam, že sa to bude dať podporiť a je dôležité, aby Chorvátsko a Bosna a Hercegovina našli riešenie, aby dokázali zdieľať hranicu a mali dobré susedské vzťahy. Nož eh, ďalšie veci, keď hovoríme o spravodlivosti a zmierení, tak je na čase, aby mm, obete vojenských konfliktov, aby mm, by sa dočkali spravodlivosti. Treba nájsť spravo- eh, stratégiu ja som počítala o oddelené hlasovanie a dúfam, že obe strany budú podporené, že ich podporí aj spravodajca. Pán Sorensen včera tiež potvrdil, že je to nedostatočná participácia na to, aby to bolo úspešné, no a obete potrebujú skutočne našu podporu. No a ďalej zatiaľ sa nerešpektuje dostatočne. Neres... E, myslím, že filmy, teraz mám na mysli film Angeliny Jolie, nezohľadňuje dostatočne individuálne slobody a skutočnosť, no a ďalej. E, Ústavný súd a jeho žiadosť treba e, brať ako naliehavú vec. Ďakujem pekne, no a slovo teraz dostáva pán Kasín, Kačín. No, ďakujem pekne, predseda. Ja budem pokračovať ja eh, po slovensky. Ďakujem veľmi pekne, drahé kolegyne a kolegovia. Bosna a Hercegovina je veľmi komplikovaná krajina a aj veľmi citlivá krajina. No a kvôli tomu eh, musíme, musia naše vyjadrenia eh, byť veľmi citlivé a umiernené. Už sme mali búrku v pohári vody kvôli niekoľkým vyjadreniam o vahabistoch. No a bohužiaľ aj dnes v úvodných slovách dve tretiny e, času venovali vahabitom alebo vahabistom. A e, to je príliš veľa, pretože tento jav je izolovaný, je opustený, no a tiež incidenty, ktoré sa stali, alebo incident, ktorý sa stal pred e, mesiacom, kde človek prišiel v Sarajevo a to nemôže postaviť všetko to do tieňa, že skutočne v Bosne, a čo sa tie v Bosne a Hercegovine, Bosna a Hercegovina nie je Saudská Arábia, je to krajina západného Balkánu s jasnou európskou perspektívou. 8. pozmeňujúci návrh, kompromisný návrh je pre našu skupinu akceptovateľný a vyvážený. No a trochu viac by som chcel povedať ja k pozmeňujúcemu návrhu 65, kde sa navrhuje osobitná konferencia Bosna a Hercegovina. Má veľa práce sama so sebou, no zatiaľ sa nedosiahlo vyrovnanie a preto potrebujeme jasnú a transparentnú diskusiu, ktorá umožní transparentné rozhodnutia. Nejde len o e, rozhodnutie Segič Finči o práva menšín, zástupcov na predsedníctve. Ide teraz o to, aby Bosna a Hercegovina bola funkčným štátom. Spravodajkyňa má veľmi jasné stanovisko k tomu, že vysoký predstaviteľ musí opustiť Bosnu a Hercegovinu. My, lebo ja som trochu zdržanlivejší, avšak myslíme, že medzinárodné spoločenstvo by malo prostredníctvom vysokého predstaviteľa vystupovať jasnejšie Ako konať jasnejšie. E, myslím, že sme o tom hovorili už veľa, ale keď niekto sposibňuje e, genocídu e, v Srebrenice, tak medzinárodné spoločenstvo mlčí. Nehovorím a kvôli tomu, že treba nahradiť kompetencie a niekoho by trebalo odstrániť z funkcie, ale treba nájsť istý spôsob, ako poukázať na to, že toto je neeurópske správanie e, ľudí, ktorí ešte stále popierajú genocidu. No bez toho nie je zmierenie možné. No a ešte jednu vec by som rád povedal na záver. A ja sám podporujem e, snahy pána Sorensena otvoriť aj ďalšie e, úrady v Bosne a Hercegovine. Tusla je isté miesto, kde sa najviac pozitívneho stalo federácia nie je len Sarajevo. Okrem Mostaru musia aj ostatné, treba uvieť aj ostatné pozitívne postupy v súlade s v prospech obetí, obetí vojnových konfliktov, hlavne čo sa týka znásilnení, by som chcel ešte povedať, že momentálne Bosnia a Hercegovina už mnoho bolo odsudených, bolo odsudených veľa vojnových zločinov, znásilnení, avšak obete nedostali žiadne, žiadne eh, odškodnenie. No, v osobných osobných eh, žalbách dostať odškodnenie. No a medzinárodné spoločenstvo musí obeťam pomáhať. Ak bude, raz, bude pár uzavretých prípadov, tak myslím, že aj v Bosne a Hercegovine sa nájdu možnosti, ako hľadať eh, finančné prostriedky, aby sme odsúdili, odsúdili vojnové zločiny a odškodnili obete. V našej politickej skupine ALDE podporujeme správu a ďakujeme eh, skúsenej správodajkyni. Ďakujem veľmi pekne. No a slovo dostáva pani Cornelisen. Ďakujem veľmi pekne. No, v tejto správe, myslím, že je veľmi jasné, že hlavná hlavný sporný bod je, či vnímať krajinu ako vyspelú demokraciu, alebo ako spoločnosť, ktorá sa stále zmieta um, následkami konfliktu, či dať viac, či väčšia zodpovednosť pre orgány bude znamenať aj lepšiu zodpovednosť, alebo či je správnou eh, stratégiou dodržiavať prísne kritéria. Ja som si myslela, že už to bolo vyriešené, ale našli sme, našli sme dobrú strednú cestu no a dúfam, že hlasovanie prinesie e, vyváženú správu, ktorá e, seriózne rieši naše obavy, ale že zachová aj istú nádej pre zlepšenie namiesto tej beznádeje, ktorá sa čas od času zmocní nás všetkých. rado by som povedala, ešte niečo k problému vahabitov. Ja si myslím, že je neprimerané, aby sme o tom vôbec hovorili, pretože e, náboženský, nacionalistický alebo akýkoľvek iní extrémisti sú veľmi zlí no a extrémizmus podnecuje nenávisť a diskrimináciu. No a ja sama ja som E, som v Belehrade a v Splite na Gay Pride to zažila, kde hlavne nacionalisti, ortodox, ortodoxní a katolíci e, hádzali tie kamene, no ale na druhej strane nebezpečenstvo vahabizmu e, v správe o Bosne vytvára zlé myšlienky a podnecuje to, podnecuje to a podporuje to tých, ktorí chcú očierňovať Bosnu a Hercegovinu. Bolo by to také, ako aby strana pána Beldera, ktorá je extremistickou kresťanskou stranou, ktorá diskriminuje, diskriminuje e, ženy, e, zakladala legislatívu na Biblie. E, je zástupcovia, je zástupcovia nedovolia očkovanie. No, väčšina, väčšina holandských katolíkov je umiernených katolíkov, tak ako väčšina bosenských moslimov sú umiernení moslimovia. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Teraz pán Majer nie. Tak a slovo dostal pani Ibrizágič. Ďakujem pekne, predseda. Skutočne len veľmi stručne. Doris, tak ako vždy, text pripravila veľmi dobre. Veľa faktov do toho zapojila. Ja som spokojná tak s doznením, ako aj so s kompromismi. Ja mám len jednu jedinú pripomienku. Rada by som vyberal moje, moje, moje, moje osobné, môj osobný názor. Kompromis 4. Pôvodný text eh, považujem za lepší. Myslím, že by sme mali uviesť 5 plus 2, pretože to je formulácia, ktorá je všeobecne akceptovaná. Akceptuje komisia a radu bolo to tiež, bolo to tiež znenie alebo formulácie, ktoré sme používali my aj my. Naše uznesenia sa čítajú v regióne veľmi a podrobne. No a keď teraz sa začneme meniť znenie a akceptované, nebudeme ďalej viac používať akceptované formulácie, tak v Bosne si to všimnú a potom začnú klásť otázky, prečo Hovorím len o týchto dvoch bodoch a neďalej o 5 plus 2, pretože 5 plus 2 znamená aj to, že medzinárodné spoločenstvo a EÚ niečo hovoriť k tomu, kedy je krajina ochotná a pripravená ísť svojou cestou, keď budeme len tieto dve požiadavky, no tak sa to bude dať chápať tak, že ak veci budú hotové, tak netreba ďalej eh, žiadať a podporovať podporu medzinárodného spoločenstva. Takže ja uprednostňujem pôvodné znenie kompromisného textu. Ďakujem veľmi pekne, ďakujem pekne. No, ja myslím, že ak eh, z niečo, eh, ak si všimnú niečo z našich správ, tak je to výhoda. Dobre, ďakujem pekne, pán Weigl. Ďakujem pekne, pán predseda ja by som tiež rád sa vrátil k jednému detailu, ktorý zaznel už aj v dnešnej rozprave v a morálne podporil, podporil spravodajkyňu eh, Doris Pak kvôli z tej kampani v jednej časti verejnosti v Bosne a Hercegovine. Myslím, že je primerané a vhodné aj kvôli časti tlačí z Bosne a Hercegoviny a politickým pozorovateľom vyslať signál z dnešného zasadnutia. My sme demokratickou spoločnosťou. Všetci, ktorí spolupracujú na budu- demokratické budúcnosti v Bosne a Hercegovini, eh, želajú tomuto štátu bezproblémovú cestu a čo najrychlejšiu cestu na európskej integrácii. A preto je neprimerané, aby naši spravodajcovia a poslanci parlamentu eh, sa snažili eh, vstupovať do vnútropolitických diskusí netolerančným spôsobom rozhovor tak, o tom, že je v krajine vládne netolerancia. Ja myslím, že keď chceme zaručiť dobrú spoluprácu medzi Európskym parlamentom, verejnosťou a občanom Bosnej a Hercegoviny. No a druhá vec, ktorú som chcel povedať, je, mm, že skutočne nie je nevyhnutné niečo zbytočne zdôrazňovať, čo je špecifikum pre Bosnu Hercegovinu. To sú osobitné e, samostatné spoločenstva, náboženské komunity. Bosna je štát, pre ktorý je charakteristická, charakteristická rôznorodosť ako existencia. Základ ale ostáva. No a preto je lepšie, a bolo by lepšie, aby sme v našich e, pripomienkach nezdôrazňovali príliš niektoré javy. Povieme to slovo váhabiti, aj keď som sa toho, chcel, to musel vyhnúť. Bolo by lepšie, ak by sme to tak veľmi nezdôrazňovali, pretože e, pre Bosnu a Hercegovinu to nie je také typické. Ďakujem spravodajkyni za vynikajúcu a vyváženú správu, za jej snahy. A ďakujem tiež všetkým kolegyňam a kolegom, ktorí sa podielali na tom, aby Bosna perspektíva Hercegovina eh, mala všetky perspektívy, keď to bude možné. Ďakujem pekne, ďakujem pekne. A slovo dostáva pán Kukan. Thank you, Mr. Chair. Ďakujem, pán predseda. Dlhodobé skúsenosti spravodajkyne a jej uh, detailná znalosť situácie v tejto krajine uh, um, je znateľná v texte tohto uznesenia. Pani spravodajkyňa pomenúva problémy tak, ako sú, bez toho, že by ich e, sa snažila zväčšiť alebo zmenšiť a robí to spolu s ostatnými tieňovými spravodajcami preto, aby sa pomohlo tejto krajine, čiže je tu dobrý úmysel. A tiež by som chcel zablahoželať pani Pak k tejto správe. Viem, že je zvyknutá na komplimenty a gratulácie, ale nemyslím si, že by to uškodilo z času na čas zopakovať a toto je jedna z takých príležitostí. Takže uznesenie ako také je šancou na stimuláciu pozitívneho vývoja v Bosne a Hercegovine. Hoci vo väčšine oblastí európskej integrácie sa dosiahol iba mierny pokrok. Ja si myslím, že nedávno vytvorená vláda nemôže už naďalej ospravedlňovať e, posuny takých dôležitých reforiem. Bosna a Hercegovina musia vyvinúť kultúru kompromisu, konštruktívneho dialógu, ktorý je základom pokračovania týchto reforiem. Posledné dohody o štátnej pomoci a sčítaní by mali byť signálom, že veci sa pohýnajú v Bosne a Hercegovine dopredu. Ukazuje to, že krajina musí ukázať schopnosť riešiť problém európskej integrácie a že sa to nedá bez širokej politickej dohode, dohody o obsahových obsažných eh, reformách všetkých inštitúcií a všetkých administratívnych úrovní. Tieto základné otázky sa odzrkadľujú väčšine pozmeňujúcich návrh. Je to dobrý základ pre konštruktívnu správu o Bosne a Hercegovine, ktorá bude motivujúca, preto plne podporujem všetky kompromisné pozmeňujúce návrhy, hlavne, hlavne tie, ktoré sú v OHR alebo mm, v oblastiach, ako je napríklad extrémizmus, mali by sme sa snažiť pomôcť Bosne a Hercegovine posunúť sa dopredu v integračnom procese, aby došlo k urýchleniu vývoja, a aby sa zaistila európska bezpečnosť, e, stabilita tohto regiónu a tiež e, je to dôležité pre občanov tejto krajiny. Ďakujem. Thank you very much, Chair. Ďakujem pekne, pán predseda. Je príjemné vás vidieť v tejto novej funkcie, hoci e, teda nie je to až také nezvykle. Prepačte, že som meškala a ďakujem kolegovi Elkovi Kačinovi a pánovi Vajglovi, ktorí hovorili za ALDE. Som tieňovou spravodajkyňou a chcem poďakovať Doris Pak za vypracovanie dobrej, vyvaženej správy Tri veci z mojej strany. Kompromis 4. Myslím, že sme mali diskusiu o 5 plus 1, ako relevantné to je a že sa to musí spomenúť. A chcem upozorniť na um, efektívne znenie v kompromise 4, kde sa hovorí, že v diskusiách o um, rozpustení uh, OHR orgány BHR by mali vyriešiť zostávajúce veci, čiže je tu jasné prepojenie a jasné znenie. V kompromise 8 taktiež sme dali do kontextu vahabizmus. Um, všeobecnú podporu bo- snahu bojovať s extrémizmom. Čiže podľa mňa to je akceptovateľné znenie. S, to, s tým súhlasím a myslím si, že máme všetky druhy extrémizmu, ale väčšina z nich vyplýva z histórie Bosny a Hercegoviny a zvlášť je tu referencia na vahabizmus zdôvodnená mm, jeho charakterom, e, vyplývajúcim z vonkajších vplyvov. Je tu jasná opozícia voči akémukoľvek extrémizmu a náboženskej nenávisti, že podporujeme aj, alebo žiadame o podporu nášho pozmeňujúceho návrhu 48, pretože Potrebujeme väčší dôraz e, na potrebu ústavných reforiem a za konzultácií so všetkými e, aktérmi, čiže naďalej chceme podporovať tento návrh 48 a mal by tento nájsť svoje miesto v kompromisnom texte. Ďakujem. Ďakujem, pán predseda. Ja chcem poďakovať eh, kolegyni Pák za jej výborne vypracovanú a vyváženú správu. Ko- už kolegovia predo mnou preš- zablahoželali spravodajkyni, ja to chcem len zopakovať, a zopakovať otázku, ktorá trvá v súvislosti s vahabizmom. Myslím si, že v kompromise E8 máme teraz vyvážený text a poukazujúci na problém v celom regióne, ale myslím si, že by sme mali odzrkadliť skutočnosť, že toto sa netýka len regiónu, ale v celom svete napríklad e, na juhu Stredomoria, aj v našich vlastných krajinách pravdepodobne najdôležitejšie centrum e, e, vahabizmu okrem Saudskej Arábie je Londo- Londýn. A toto všetko súvisí s vývozom extrémnej ideológie do, z regiónu Saudskej Arábie, čiže tam by sme mali riešiť túto otázku vývozu extrémizmu a vahabistického extrémizmu do sveta. Vidíme, čo sa deje teraz vo Syrii. Je to mm, reakcia na takýto trend. Takže ešte raz ďakujeme kolegyne Doris Pak za jej text. Áno, pán predseda, nebolo i môjim úmyslom teraz hodiny hovoriť o téme vahabizmus. Musela som to však uvieť, pretože to bolo v tlači v Bosne a Cegovine prezentované nesprávnym spôsobom a nakoľko to bolo nesprávnym spôsobom prezentované, musíme o tom hovoriť. A ešte raz, v Nemeččine máme porekadlo, že už od začiatku sa musíme byť za pravdu. A v Bosne a Hercegovine jednoducho musíme takýmto spôsobom postupovať, pretože tam je veľké islamské a populácia. A keď vahabizmus ako taký sa tam ukoreň, zakorení, tak bude s tým problém a my budeme s tým mať problém takisto. Vahabizmus ako taký je celosvetovým problémom a preto to nemôžeme teraz nejako zmenšovať, ale musíme to pomenovať. Ale my to tu pomenúvame ako ojedinelý prípad v kontexte s ostatnými extremistickými, nacionalistickými s formami správania sa a preto si myslím, že sme našli dobrú, dobré znenie, dobrú formuláciu. Nevarujem Bosnu, Hercegovinu, ale uh, varujem tu pred určitým nebezpečenstvom ak nezačneme od začiatku na to upozorňovať, tak sa nám potom povie, že to ste ale predsa mali urobiť, veď predsa už viackrát sme tu mali diskusie, sa povedal, že mali sme inak postupovať. Ďakujem za to, že ste podporili aj tento kompromis. A preto si myslím, že, by, že vôbec nerobíme niečo, čo by bolo zvrátené, ale je to niečo, čo má perspektívu do budúcnosti. Pokiaľ ide o Nemôžeme to porovnávať so Sebrenicou. My sme a Srebrenicu ako takú vždy od, odsudzovali. A odsudili sme aj tých, ktorí ju neodsudzili. A nemali by sme tu miešať jablka s hruškami a mali by sme sa snažiť pomenovať tie problémy, ktoré poznáme a nemali by sme to miešať s ostatnými. Pán Kasin uviedol, že som za to, aby sa zrušil post vysokého reprezentanta, ale ja som tu naformovala taký text, ktorý všetci dokážu podporiť, takže nemusíme tam takisto diskutovať. Po tretie, kolegyňa Boskurt nie je spokojná s mojim kompromisom, síce ho podporí, pokiaľ ide o tému pozmeny hra, zmeny hraníc. Pani Boskurt urobila pozmeňujúci návrh, ktorý napríklad pom- hovorí aj o pánovi Josipovičovi, chorvátskom prezidentovi, čo vlastne on povedal k tejto zmene hraníc. To tam nemá žiadne miesto. Ja nebudem citovať predsa prezidentov susedných krajín, necitujem ani pána Taziča, keď sa k tomu vyjadril. My sa jednoducho venujeme iba problému Bosne Hercegoviny a nech si nájdú riešenie potom s susednými krajinami. A keď budeme hovoriť o Chorvátsku, keď budeme mať zase správu o Chorvátsku, tak potom môžeme hovoriť aj o pánovi Josipovičovi. Môžeme povedať, on povedal toto, my s tým súhlasíme. Takže poprosím, chápte to tak, že tento pozmeňujúci návrh, pani Boskurt, aby sa neprijal, pretože si nemyslím, že by sme tam mali spomínať prezidenta susednej krajiny. Ten s tým priamo teraz vôbec nesúvisí. A potom je tu ešte jeden príklad, čo ma trošku zamutilo, pretože bolo by dobre, keby sa to urobilo. Pán Kačin takisto sa k tomu vyjadril a pani Ledford to trochu spomenula takisto. Kolegovia z ALDE si želáme, aby sme mali medzinárodnú konferenciu, v rámci ktorej by sme hovorili znovu o týchto problémoch, kde by sme s účastnenými stranami prebrali aj túto tému. Ale tu vylievame detsko s vaničkou, pretože teraz, keď už máme vládu alebo radu ministrov, keď už práve sa formujú nové zákony, ktoré sa majú implementovať, ktoré sú pre nás dôležité, keď už konečne sa spustil nejaký začiatok, že sa táto krajina vníma ako štát, tak teraz my zvonku prídeme a povieme, a teraz potrebujeme medzinárodnú konferenciu. To je veľmi kontraproduktívne. Ani viac kontraproduktívnejšie to nemôže byť. My nie sme učitelia tejto krajiny. My im máme pomáhať a títo obyvateľia tejto krajiny musia sami pochopiť aj politici, ako e, situáciu zlepšiť. Snažia sa to robiť, zmenia aj ústavu a v tom konkrétnom prípade, o ktorom my ste všetci viete, sa takisto pohli smerom vpred. Takže to je konkrétny krok smerom vpred a môže sa to urobiť iba znútra tejto krajiny. Samozrejme, môžeme pomôcť, ak si, to budú, ak si to budú želať, ale teraz, aby sme tu robili nejakú medzinárodnú konferenciu, ja pripomeniem, že sme tu mali poslednú, ktorá celá stroskotala. Mali by sme byť opatrní a mali by sme umožniť, aby ľudia sa zmocnili vlastnej zodpovednosti. A preto si myslím, že čím skôr odíde vysoký predstaviteľ, tým lepšie, pretože konečne budú sami zodpovední za seba, nebudú môcť povedať, že to musí robiť niekto druhý. Takže to bola iba E, emocionálna reakcia k tejto téme, pretože sa ma to bytosne týka a my nemôžeme sa chovať ako tí, ktorí chcú poučovať tento norm. My musíme byť skutočne citliví a keď hovoríme o citlivosti, tak aj ja som sa tak chovala. My sa všetci musíme poučiť. Pokiaľ ide situáciu na Balkáne, musíme brať uh, do úvahy, ako sa situácia vníma vo všeobecnosti a nemôžeme hovoriť, že potrebujeme medzinárodnú konferenciu. Prvý, kto bude kričať, bude Dodik a hneď sme v problémoch. Uh, budeme to musieť nechať. Takže nechajme ľuďom možnosť vyjadriť sa k situácii vo vlastnej krajine, aby, vyjadri, aby sa vyriešili situáciu a o dva roky možno uvidíme. Dúfam, že zajtra budete so mnou hlasovať. Ja som urobila dobrý znám hlasov tých, čo budú hlasovať. Ďakujem, že sa prihlásila pani Lunaček, ktorá by však chcela sa vyjadriť veľmi rýchlo, pretože inak sa ohrozí európska kultúra. To som síce nepochopila. No, odpustite, že sa ešte raz hlásim. Mm, jedné veci musím odpovedať zelený. A tú záležitosť z by sme chceli sformulovať inak a chceli e, uviesť všetky extremistické vyjadrenia, nielen to v tomto kompromise, tento kompromis nepodporili, len to som, toľko som chcel povedať. Ďakujem pekne. E, tým je tento bod ukončený. Ďakujem pekne, Doris. No a ešte predtým, než prejdeme k ďalšiemu bodu Turecko, tak chcel by som dať príležitosť kolegyni k e, stručnému vyjadreniu. Ďakujem za príležitosť predstaviť veľmi citlivú a humanitárnu otázku, ktorá sa mi dostala do pozornosti len včera večer. Možno viete, V tureckej tlači nedávno sa odla- objavili informácie, ktoré ovplyvňujú verejnú mienku, že 38 kostier bolo obnovených vo väzeniach Abakír počas bežných renovačných prác a tieto pozostatky majú e, na lepkách stopy po 9 mm guľkách v, na Cypre v masových hroboch e, sa objavili takéto pozostatky a porovnáva sa DNA. Tento proces prebieha a nemá to nič spoločné e, s tými, ktorí sú hľadaní z, napríklad z kurdskej populácie. Európsky parlament by mal vyzvať, aby bol prístup e, umožnený k týmto pozostatkom, pretože stovky rodín žije e, v strachu na Cypre, pretože podľa e, niektorých informácií je viac ako 100 ľudí bolo uväznených vo väzeniach po vojne po roku 1978. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem. Ďakujem pekne, pani kolegyňa. No a navrhujem aby sme sa obratili na turecké veľvyslanectvo. Možno aj s kolegyňou spravodajkyňou by sme to mohli posúdiť, ako cestou pôjdeme. Ďakujem veľmi pekne za vaše informácie. No a teraz prejdeme k ďalšiemu bodu dnešného dňa. Turecko slovo dostáva na spravodajkyňa pani Omen Reuten. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. 12. januára, pán predseda, v tomto výbore som predstavila návrh správy o pokroku Turecka a v tom čase som naznačovala, že som vzala do úvahy názory komisie a rady ako správne a ako oni. A ja som mala pocit, že Turecko E, má kľúčovú pozíciu pre mier a bezpečnosť v Európe a v mojom návrhu uznesenia som hovorila o vzájomnej závislosti medzi Tureckom a Európskou úniou. Urobila som tak, s ohľadom na potenciál hospodárskeho rastu Turecka a um, takisto som formulovala relevantnosť Turecka, pokiaľ ide o energetické dodávky do Európy. Je tu tiež potenciál pre synergiu, ktorý existuje medzi EÚ, vo, jej vonkajšou politikou a Tureckom. Keď hovorím o vzájomnej závislosti, tak myslím si, že to vedie k pozitívnym výsledkom na strane EÚ aj Turecka. A je to možné len vtedy, ak bude tu vzájomná angažovanosť, vzájomné vstupy um, zo strany EÚ aj Turecka. Musíme urobiť maximum preto, aby tu bola vzájomnosť, vzájomná zaangažovanosť. Um, čiže musíme dosiahnuť praktický pokrok v reformnom procese Turecka a ešte oveľa viac musíme zlepšiť ich vzťahy so susedmi. A e, ja by som chcela podporu zo strany EÚ pre kroky e, komisára Fileho vo vzťahoch medzi EÚ a Tureckom a taktiež je tu potrebná snaha vytvárať podmienky, aby sa posunuli aj mm, niektoré kapitoly. Samozrejme, v oblasti ľudských práv sa musí robiť ešte veľa. Pán predseda, v kontexte vonkajšej politiky, zahraničnej politiky a boja proti terorizmu, myslím si, že ak e, budeme spolupracovať, dosiahneme oveľa viac, jednak my v EÚ a aj Turecko. V januári, pán predseda, som vyjadrila svoje veľké obavy ohľadom eh, slobody prejavu v Turecka a mm, slobodnej tlače. Turecko o, eh, takisto dlhé obdobie predbežného zavržania, zadržiavanie novinárov, politikov, obrancov ľudských práv. To je posolstvo, ktoré e, získalo podporu kolegov v januári. Som im za to vďačná. Myslím si, že je tu dohoda, je tu konsenzus a teraz viac ako kedykoľvek predtým je jasné, že máme e, silnú, e, hlbokú podporu, ale taktiež je tu cieľ v signáloch, e, ktoré vysielame smerom do Turecka. Musíme takéto signály vysielať, aby druhá strana mohla reagovať, aby mohla veci implementovať. Nemyslím si, že by sme sa mali venovať všetkým detailom, Nemyslím si, že je možné zapracovať všetky návrhy do uznesenia, pretože um, by sa to stalo niečím veľmi masívnym a um, podľa mňa toto nie je cieľ uh, tejto práce. Mali sme diskusie uh, k uzneseniu o, v januári. Um, dostali sme 461 pozmeňujúcich návrhov. Um, pracujem s tieňovými spravodajcami. Uh, na budúcom Štrasburgu sa pokúsime o dosiahnutie kompromisu a ja chcem poďakovať kolegom za veľmi efektívnu, konštruktívnu spoluprácu. Teraz máme 29 kompromisných pozmenujúcich návrhov e, vďaka e, snahe Lukasa boli tieto distribuované v pondelok večer. Kompromisné pozmenujúce návrhy skutočne obsahujú kľúčové body, kľúčové prvky. Spomínala som eh, legislatívu o terorizme. Viacerí e, tí, ktorí sú v celách predbežného zadržania. Dôvod, prečo to spomínam, je ten, že musíme povedať, kde sú ťažkosti a problémy. A presne o to sa snažíme v kompromisoch sme trochu špecifickejší v antiteroristickej legislatíve a takisto na trestnom súde, pretože tam e, sú definície, ktoré boli predmetom príliš e, širokej interpretácie. Čiže vypracovali sme zoznam špecifických článkov z trestného zákonníka a z antiteroristickej legislatívy, ktoré sa musia revidovať ďalší bod, ktorý sa vyskytuje opakovane v našich diskusiách, je vzťah medzi vládou a opozíciou. S kolegami v kompromisných návrhoch formulujeme myšlienku dialogu medzi vládou a opozíciou, aby sa zabezpečila spolupráca a duch spolupráce. Toto vysvetľujeme tu vysvetľujeme naše obavy v prípadoch, ktoré sa končia pred súdov namierené proti členom turckého parlamentu a členom najväčších opozičných strán. Keď hovoríme o zástupcov ľudu, tak títo nemôžu pracovať s perspektívou eh, nejakých právnych eh, dopadov, ktoré im hrozia, pretože demokracia a sloboda prejavu nie sú možné a my veľmi tvrdo pracujeme na pokrytí aj týchto bodov. Pán predseda, ďalšia oblasť, ktorá eh, bola prepracovaná, pretože výsledok bol veľmi uh, veľkým sklamaním. Je tu právny prípad, ktorý sa týka chrana Dinta. Um, ktorý bol zavraždený. Je to novinár, teda bol to novinár. Je to dôležitý prípad pre príklad práva zákona a príklad, aká otvorenosť existuje v Turecku. Pre nás je to príležitosť, tak ako minulý rok, vrátiť sa k tomu a povedať, že to musí primerane vyšetriť táto vražda. Musí sa to dostať pred súd, nemôže to byť e, len tak ponechané bokom. Preto, pán predseda, toto sú, teda toto sú tie hlavné body, prípady e, doladenia textu. Musíme naďalej diskutovať e, s Turkami o budúcej dohode, dohode ktorú chceme podpísať, oznámené reformy zo strany Ministerstva spravodlivosti musia byť vnímané ako prvý krok správnym smerom a dúfame, že e, spolu s komisiou sa budú zvažovať opatrenia, ktoré sú potrebné na otvorenie kapitoly 24 e, rokovaní. Predseda, nechcem prechádzať e, všetkým riadok poriadku. Keď si prejdete kompromisné pozmenujúce návrhy, tak myslím si, že kolegovia nebudú mať veľa čo komentovať a k Cypru. Uh, toto je jeden bod, kde nebolo možné vytvoriť alebo dosiahnuť kompromisný pozmeňujúci návrh, preto lebo text návrhu uznesenia je objektívny. A navyše je to veľmi robustný text a e, jasne hovorí o tom, aké je naše posolstvo e, ohľadom vzťahu medzi Tureckom a Cyprom. Položil by som tu, položila by som túto otázku kolegom. Viem, že máte vypracované pozmenujúce návrhy a otázkou je, či môžeme o nich hlasovať, alebo ich chcete stiahnuť. Myslím si, že text by mohol zostať tak, ako je a snažila som sa zdôrazniť e, jeho výhody. Ďakujem e, všetkým, ktorí prispeli. Dúfam, že bude hlasovanie úspešné zajtra. Toto je uznesenie, e, ktoré je jasné a objektívne. A ja dúfam, že aj zajtra, keď skončíme hlasovanie, to budeme môcť tvrdiť. Ďakujem. You, Chairman, our... Ďakujem, pán predseda. Ďakujem Ari Omen Reuten za skutočne vynikajúcu prácu v tejto správe. Táto správa je vyvážená, pozitívna, tak ako aj program komisára Fileho. Aby sme sa posunuli e, vo vzťahoch s Tureckom, myslím si, že naša frakcia značne prispela pozmenujúcimi návrhmi a e, v rokovaniach s Rio e, sme prispeli k vyváženému výsledku. To je celkom isté našim cieľom a myslíme si, že takto je to primerané. Pokiaľ ide o dôležitosť vzťahov EÚ-Turecko v čase, kedy Turecko viac ako kedykoľvek predtým zohráva relevantnú úlohu, vo vzťahoch k nášmu regiónu ehm, s veľmi pozitívnymi dopadmi. Sú tu taktiež nové výzvy. Od júla budeme mať cyperské predsedníctvo Európskej únie a ja som si istá, že to si bude vyžadovať veľkú rozvahu, hlavne z tureckej strany. A teda v tomto svetle, ako budú prebiehať ehm, alebo sa vyvíjať naše vzťahy s Tureckom. Výzva na otvorenie novej kapitoly 23 a 24, to je podľa nás veľmi dôležité a tiež veľmi jasné znenie, na ktorom sme sa dohodli, a ktoré sa týka tých hlavných problémov, ktoré vidíme hlavne v justícii. Ten prípad, ktorý mm, bol opísaný, je samozrejme veľmi relevantný a taktiež to súvisí s problémami slobody prejavu a plurality médií. Znovu prípad pána Dinka je je príkladom toho negatívneho, čo existuje. a Musíme sa pokúsiť napraviť to, čo je takéto negatívne. Ďalšia vec sa týka zneužívania antiteroristickej legislatívy na útoky proti opozícii alebo proti ľuďom, ktorí e, vyjadrujú slobodne svoj názor v iných oblastiach. Týka sa to tiež e, Cypru, naša frakcia sa bude snažiť o vyvážený výsledok, aby sme takýto výsledok teda dosiahli a ja musím pripomenúť, že v tomto ohľade včera sme pracovali so zastupcami rady a ja som mu položila otázku ohľadom navrhovanej konferencie, konferencia o Sýrii, ktorú chce Turecko zorganizovať a či by toto znamenalo aj pozvanku pre Cyprus ako súčasť EÚ. E a predpoklad, ktorý rada má, je, že toto sa dúfame pozitívne završí nasledujúcej správe. Znovu ďakujem našej spravodajkyni a všetkým kolegom, vrátane tým z našej frakcie a dovolte mi spomenúť Raymond Obiols, ktorý bol našim tieňovým spravodajcom. Dnes tu nemôže byť, lebo je chorý, ale poprosil ma, aby som um, toto zdôraznila. Ďakujem. Ďakujem pekne, predseda. Ja by som chcel tiež poďakovať Roman eh, Omen Reuten za vynikajúcu spoluprácu už eh, pár mesiacov, teda už celý rok. Sa shodneme na tom, že sa nachádzame v veľmi paradoxnej situácii. Skutočnosť je, že s Tureckom vedieme prístupové rokovanie, malo byť, malo byť niečo pozitívne, ale vedie to k tomu, že na, v iných oblastiach máme problémy, hlavne čo sa týka zvonkajšej politiky, strategického dialogu. a preto myslím, že je dobré, že sa dostávame pozitívnej agende, ktorá nie je exkluzívne zameraná na proces vstupu. E neoslabuje ho to, a nekomplikuje to spoluprácu správa vysiela dva dôležité signály. Poprvé kriticky e, v kľúčových otázkach, ktoré sú dôležité pre našu skupinu. E, ľudské práva, základné slobody, demokracia a právny štát. Turecko ako kandidátska krajina sa musí priblížiť a priblížiť európskym štandardom a musia ďalej pokračovať nie len kde tu, ale skutočne systematicky napredovať a ďalej e, komisia dobre zhodnotila, že situácia v niektorých oblastiach sa zhoršila, a to je znepokojujúce. Napríklad e, situácie s žurnalistami e, z decembra, alebo veľa žurnalistov, ktorí sú zatknutí momentálne sú uväznení. V minulosti sme žiadali o otvorenie vlády voči Kurdom. S obávami sledujeme, že sa to vyvíja veľmi negatívne, ale jednu vec by som chcel tiež povedať ja, jasne a zretelne. Ak chceme mierovo vyriešiť otázku Kurdov v Turecku, tak sa o to musia snažiť všetky strany. E, v deň výročia zatknutia bola oželána, tak e, v, vo viacerých mestách e, boli turecké veľvyslanectvá napadnuté, ľudia sa dostávali pod tlak, alebo redakcie denníkov, že ja som navštívil túto redakciu, pani Omen Rojten sa tiež tam vyjadrila. Ak chceme teda a ak chceme mierové riešenie, tak musí pre všetkých, a pre všetkých platiť rovnaké, rovnaké veci. No, dá sa skonštatovať, že spravodlivosť a súdny systém v Turecku nezodpovedá štandardom Európskej únie. Máme obavy z niektorých prípadov, no a ja žiadam komisiu, aby sa zaoberala kompromisným návrhom číslo 11. Chceme detailnejšiu, lepšiu analýzu toho, čo sa deje. Doteraz to bolo veľmi povrchné. Nož na list komisia odpovedala, že ak by sme všetko analyzovali detailne, tak by sme nahrádzali mm, súdy v Turecku. Ja myslím, že analýza musí byť vykonaná a parlament sa musí dozvedieť. A druhá vec, ústavný proces, na jednej strane vypracovanie novej ústavy, a to je na celkom dobrej ceste, na druhej strane však implementácia ústavných zmien prijatých v roku 2010 už. No a komisia komisiu vyzýva na kompromisnú návrhu číslo 5, aby presnejšie sledovala veci, aby to aj presnejšie o tom presnejšie informovala. Nechcem presné, presný opis situácie. Že situácia je taká, že partnery dialogu majú obavy. Kolegyne, kolegovia, zhodneme sa na tom, že kapitoly 23 a 24 treba čo najskôr otvoriť. Chceme pozitívnu agendu, zdôrazňujeme strategickú úlohu Turecka v regióne, to je dôležité strategický dialog teda musí pokračovať. No a teším sa, že dnes, myslím, je tu niekto za ESVČ, aby sa k tejto téme vyjadril. Na to zdôrazňuje aj pre našich eh, tureckých kolegov, aký dôležitý je pre nás eh, tento dialog. Ďalšia, bo, ďalšia vec, vec eh, k pozitívnemu dialogu um, patrí to, čo, príde, myslím, čo my ponúkneme. Myslím, že uh, vízová liberalizácia alebo zjednodušenie vízového styku je do, dobrý krok. Uh, máme ďalšie pozitívne veci. Ja dúfam, že táto pozitívna agenda prispieje k pozitívnym zlepšeniu vzťahu medzi EÚ a Tureckom. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Graf Lambsdorff, čo ste hovorili o analýze komisie, chcel by som vás vyslovene a explicitne podporiť a chcel by som požiadať komisiu, aby túto žiadosť splnila. Je to je povinnosť vykonávať analýzy Musí to byť spolupráca administratívy, ako aj legisla- splniť tiež požiadavky legislatívy. Ďakujem pekne. No a teraz pani flotra. Merci. Ďakujem, pán predseda. Pani Omen Reuten, práca, ktorú nám dnes predkladáte k diskusii a hlasovaniu zajtra je veľmi užitočná, veľmi presná, dôležitá. Je jasné, že je kritická, ale myslím si, že táto kritika je konštruktívna teda zameraná na kapacitu tureckých orgánov prekonať ťažkosti. Napríklad v efektívnosti e, postupných reform justičného systému, v rešpektovaní slobody prejavu. Čiže táto kritika je presná a tiež stimulujúca pre turecké orgány v tom zmysle, že tieto musia jasne, jasne povedať, aké sú cesty, pokroku a reforiem, ktoré treba realizovať e, napríklad v príprave novej ústavy alebo v reformy trestného zákonníka alebo v reforme zákona anti, proti terorizmu. Myslím si, že táto správa je dobrou prácou, pretože rieši našu vlastnú európsku zodpovednosť. Ak chceme, aby EÚ a perspektíva prijatia Turecka do EÚ bola motorom reforiem demokratizácie tejto krajiny, je nevyhnutné, aby sme my na európskej strane implementovali naše akčné nástroje a otvorili kapitolu 23 a 24, pokiaľ ide napríklad o otázku základných práv a spravodlivosti. Čiže ten všeobecný prístup je naozaj zaujímavý správa doplňa veľmi dobre stratégiu, ktorá, ktorú zvolila Európska komisia. Máme tu taký pozitívny program. Čiže je to správa, ktorá je stimulujúca, správa, ktorá sa zameriava na možnosti dokončenia niektorých reforiem rozhodujúcich pre demokratizáciu Turecka. Myslím si, že musíme poďakovať pani Omen Reuten, urobila naozaj veľmi dobrú prácu. Spolu s kolegami predložíme pozmeňujúci návrh, to nie je súčasťou kompromisu, v tom zmysle, že chceme vyjadriť obavy ohľadom environmentálneho dopadu v archeologickej, ekologickej oblasti. A áno, ten rast je dobrý, ale pozor, dopad na životné prostredie vyplývajúci z rozvoja Turecka mm, škodí eh, výbornej kvalite životného prostredia v Turecku a myslím si, že by bolo užitočné a aj vypočuté zo strany Turecka, keby sme to povedali. Bola by to príležitosť eh, urobiť to eh, prostredníctvom hlasovania o pozmeňujúcich návrhov. Myslím si, že je to návrh číslo 70. No a potom, keďže tento proces je takým emblémom, bol to novinár, a teraz je jasné, že je tam celá sieť, ktorá je zaangažovaná do jeho vraždy a myslím si, že je užitočné, aby sme využili prácu predsedníctva, e, tureckých orgánov a veľmi podrobná správa, ktorá hovorí, že funkcionári, ktorí boli obvinení priamo alebo nepriamo, Eh, v súvislosti s touto vraždou mm, neboli postihovaní justíciou a myslím si, že toto má obrovskú úlohu v dôveryhodnosti eh, tureckej justície a hlavne teda táto správa, ktorá práve vyšla, by mohla byť dobrým spôsobom, ako stimulovať to, aby po tejto správe prišli aj nejaké justičné dopady. Ďakujeme za kvalitu vykonanej práce. Myslím si, že zajtra spoločne odhlasujeme správu, ktorá bude vypočutá, bude užitočná pre budúcnosť a ja teda ešte raz blahoželám. Ďakujem pekne. Pán, pán Orden. Ďakujem predseda. No, ja by som tiež rád poďakoval Rii. Je to veľmi, skutočne veľmi náročná a kontroverzná oblasť, ako všetci vieme No a myslím, že RIA sa s tým dokázala vyrovnať veľmi dobre a zaujímavo. Samozrejme sú tu problematické veci a niektoré oblasti, na ktorých sa nezhodneme, avšak vo všeobecnosti to môžeme podporiť. Dôležité je, aby sme zaznamenávali pokrok, hlavne čo sa týka vzťahov s Tureckom, no a vysielame pozitívne signály. Treba uznať, že pod pokrok Turecka je tak v našom záujme, ako aj v záujme samotného Turecka. viem špecifickým bodom rád by som povedal, že tí, ktorí by chceli participovať v demokratickom procese, by mali odsúdiť násilie. To treba povedať veľmi jasne. A myslím teraz hlavne organizácie a rôzne ospravedlnenia terorizmu PKK. Ale treba, potrebujeme kompromis všetkých strán. Nemôžeme očakávať, že turecká strana bude, bude nútená robiť ústupky, ak nič za to nedostane. Avšak všeobecne, pán predseda, je to správa dobrá a podporíme ju. Ďakujem pekne. Ďakujem. Pán Georgiev. Ďakujem pekne, kolegyne, kolegovia. Ja by som chcel pani Omen Reuten poďakovať za jej prácu. Keď sme prednedávnom, boli sme prednedávnom v Turecku ako členovia zmiešaného parlamentného zastúpenia EU Turecko. No a, a zistili sme, ako mimovládne organizácie a občianská spoločnosť sa vyjadrili. Oni hovorili o zatknutí viac ako stovky novinárov a stoviek hnutí, ktoré boli zatknutí, pretože im vytkli kontakty z KCK, či so skupením z PKK a sú v rôznych eh, väzniciach v Turecku. No a mm, videli sme obraz Turecka, eh, ktoré má eh, problém ísť správnou cestou k demokracii. Nož a rovnako by som chcel poukázať na to, že odtedy sa veľa nezmenilo. Európska únia a Európsky parlament sú len svetkami, len sa prizerajú a nevytvárajú žiadny tlak na to, aby sa vyriešil problém, ktorý sa týka obrovského miliónov ľudí, ktorý sa kapitoly 24 a 23. My nie sme proti vstupu Turecka, a proti otváraniu nových kapitol, ale ja som pána Paisa eh, vyzval a eh, aby nám povedal niečo k tomu, čo eh, urobí Turecko, ak počas cyperského predsedníctva otvárať kapitoly na no pán Pajíš povedal, že nás to až tak neza, nezaujíma a počas cyperského predsedníctva otvárať jednotlivé kapitoly. To znamená, inými slovami, že že sa nechcú ani mm, stretávať na schôdzach a nechcú otvárať komunikačné kanály s Tureckom. No a myslím, že to O tom treba v Tureckom hovoriť. Je to inak, eh, že sa takto v Cyperskej republiky a odmietajú s ňou kontakty. A z ohľadom na to, čo ste, o čom hovorili viacerí kolegovia. Táto krajina chce otvárať jednotlivé kapitoly, ale v tomto konkrétnom prípade sa, sa zachová takto. No, že ja by som chcel poukázať na to, že si myslíme, že Turecko v nejakej správe malo byť eh, priamo vyzvané, aby stiahlo armádu z Cypru. Tým sa nedá, nedá nič eh, stratiť. Ak eh, vojenské jednotky odídu z Cypru, to je jednoznačne A netreba zabúdať na to, že ide o kandidátsku krajinu a rezolúcia 150 bezpečnostnej rady e, vzhľadom na odovzdanie mesta Famagusta. Bolo prijaté písomné vyhlásenie. ktorú podpísalo, ktoré podpísalo 50 kolegov. No a čo sa týka Famagusty, ešte jedna vec. Pozmejúci návrh 415 je hovoristom o rezolúcii 550, kde sa hovorí o otvorení medzinárodného letiska v Nikozii. To však vôbec e, nesúvisí s rezolúciou OSN 150. Tam sa nehovorí o Erdžan. To nemôžeme takto predkladať. No a ďalej ešte ďalšie veci. Nošia Turecko nepodpísalo dohodu o medzinárodnom námornom práve a tvrdia, že zahraničné podniky nemali pred cyperskou hranicou, pretože to môže zvýšiť napätie. No už myslím, že parlament by mal jasne povedať, eh, že Európsky parlament podporuje, ale že treba dodržiavať aj isté záväzky. Ďakujem pekne. No, ďakujem pekne. Máme zoznam rečníkov, eh, ktorý by nám umožnil vyplniť ešte aj po obede na toto tému. Takže ja by som chcel požiadať, eh, aby ste obmedzili rečnícky čas na 1,5 minúty. Dobre. No a ako prvý preukáže túto schopnosť kolega Duff Andrew máš slovo. Hm, dobre, predseda. Ja ja som chcel uviezť dva závery, ktoré vyplývajú zo spoločného parlamentného zasadnutia, ktoré sa uskutočnilo v Istambule minulý týždeň. Poprvé, ústavný proces je pluralistickejší a sofistikovanejší, ako sme si mysleli, mysleli. A je to kľúčom všetkým udalostiam v Turecku, medzi tým, čo sa stane medzi Tureckom a jeho susedmi. Takže je veľmi dôležité, aby sme to ďalej sledovali, preverovali a vedeli všetko o pokroku tohto procesu. A pán Čiček, predseda zhromaždenia, ktorý predseda výboru, ktorý vypracúva novú ústavu, je veľmi vnímavý či myšlienke, že poslanci Európskeho parlamentu by mali zohrávať úlohu a to je dobré. No a druhá vec sa týka Cypru. Ja súhlasím, že výhľady Turecka, výhľady na to, že Turecko bude robiť nejaké ústupky voči Cypru sú nulové, takže teraz je na ťahu cyperská vláda. No a ja si myslím, že cyperské predsedníctvo by malo využiť blafa Turecka a vyzvať ich, aby preukázali ochotu pokračovať pri otváraní kapitol 24 a 23. Ja myslím, že toto je jediný spôsob, ako paralýza prskej otázky môže byť uvoľnená. Ďakujem pekne. Thank you, chair. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja sa chcem najprv poďakovať Rí. Myslím si, že Ria ako nikto iný veľmi dobre vie, že táto závislosť je vzájomná a že sa musíme pustiť do pozitívneho, pozitívneho postupu a že musíme postupovať dynamickým spôsobom. Táto agenda ako taká, pokiaľ ide o Turecko, bude veľmi dôležitá. Musíme všetci ťahať za jeden povraz Európska únia spolu s Tureckom, aby sme dosiahli tie reformy, ktoré potrebujeme. Pokiaľ ide o pozitívnu, pozitívny program agentu, je dôležité, aby sme zobrali do úvahy aj práva žien a aby tieto sa dostali tiež do prioritného postavenia. Minulý týždeň som navštívila Turecko a tie hlavné témy ako základné práva, reforma justície, to takisto súvisí aj s témami e, práv žien. Keď hovoríme o základných právach a o slobode vyjadrovania sa, alebo keď hovoríme o zneužívaniu zneužívanie zákonov boja proti terorizmu, tak jednoducho musíme hľadať spolu s Tureckom spoločné riešenia. Veľmi dôležité, aby sme kapitoly 24 a 23 zobrali do úvahy práve v tomto kontexte, aby sme celkom jasne uvideli, čo sa dá zmeniť, čo sa dá upraviť, aby vznikli skutočné reformy. Aj my musíme splniť dôležitú úlohu v tomto kontexte. Chcela by som vyjadriť aj svoju nádej, že a týka sa to aj Cypru, že teraz musia celkom jasne všetky zúčastnené strany ukázať určitú vôľu, dobrú vôľu. A možno predsedníctvo Cyperskej republiky bude môcť byť takýmto závdavkom na začatie riešenia. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem pekne. Pokiaľ ide o otázku Cypru, ja eh, by som povedal, že keď sa pozrieme na uplynulé roky, tak čo sme videli zo strany Turecka, pokiaľ ide o snahu riešenia problému s Cyprom, bola to skutočná agresivita, robustná agresivita zo strany Turecka. Stále opakovalo Turecko svoje, pozitív, svoje politické názory a stanoviska. Keď sa pozrieme na budúce predsedníctvo Cypru na rade, tak myslím, že tu ide takisto aj o otázku, respektíve o problém exkluzívnej hospodárskej zóny. Ale napriek tomuto pani spravodajkynia predložila skutočne vynikajúci dokument, ktorý je zmierňujúci a podarilo sa aj nájsť spoločné E, spoločný názor s všetkými politickými skupinami, aby som naliehal na to, aby pani Omen Reuten predložila návrh kompromisného uznesenia, ktoré by ktoré by sa týkalo aj otázky osídlenia na Cypre, pretože skutočnosť, že tureckí obyvateľia, ktorí sú v tej okupovanej časti, sú vo veľmi veľkom počte a to prezentuje určité veľké riziko pre riešenie tejto situácie. Ak zostanú tureckí okupanti v tomto počte na Cypre, tak situáciu nevyrieši, lebo bude to skutočne ťažké. A ja som že pozmeňovací návrh, ktorý pani Omen Reuten podporila a vyzývame tu Turecko, aby sa táto nelegálna okupácia časti Cypru už ukončila zo strany Turecka. Myslím si, že to je proaktívna politika, ktorú môžeme my urobiť, pretože sa neuberáme smerom k riešeniu. Pani Latford. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja budem stručná, nebudem opakovať to, čo už povedali ostatní, nebudem opakovať slova chvály pani spravodajkyni. Ide tu o otázku Kurdov. Myslím, že pani Omen Reuten urobila, našla dobré, kom, dobrý kompromis, pokiaľ ide o odsek 22, pokiaľ ide o uznanie politického riešenia otázky Kurdov. Avšak napriek tomu by som bola rada, keby bola urobila aj niečo vo vzťahu k odsteku 23, pokiaľ ide o zneužívanie zákonov boja proti terorizmu, ktoré tu spomenuli aj niektorí predrečníci a sú tu pozmeňujúce návery za ALDE a ostatných politických skupín, ktoré by si mala pani spravodajkyňa pozrieť, pretože čo sa vlastne deje v týchto stovkách až tisíckách e, zadržanie ľudí, je tu zneužívanie tohto zákona. A súhlasím s Jeffrey že môžeme tu bojovať proti organizáciám, ale bohužiaľ nevytvoril sa tu žiadny politický priestor na to, aby kurdskí politici sa dostali k politickému hlavnému prúdu. Ak ich budeme stále iba kriminalizovať a budeme využívať e, zákony, ktoré sú tu zacielené na boj proti terorizmu, tak nenájdeme politické riešenie. A potom ešte pokiaľ ide Cyprus, Nesúhlasím s tým, že pani Omen Reuten je, má vyvážené stanovisko. Myslím, že potrebujeme zmenu v odseku 25, predovšetkým pokiaľ ide a teda nielen tam, treba tam uznať uh, nedodržaný slúb EÚ z roku 2004, keď sme slúbili priamy obchod a ostatné opatrenia uh, v tomto v tejto oblasti. A to je niečo, čo sme jednoducho stále ešte nedoriešili, ale inak súhlasím s Andrew Duffom, čo povedal o Cypre. Sú, som rada, že pani Omdrojten zapracovala do stanoviska aj pozmeňujúce návrhy, ktoré sú obsiahnuté v odseku 34, kde hovorí o cestovnej mape, ktorá by mala viesť k liberalizácii vízového styku, pretože to je cieľ a som skutočne rada, že to tam aj zapracovalo. A ešte by som chcela vyjadriť sa, pokiaľ ide o odsek 20, e, týka sa to práv e, osôb LGBT. Ďakujem pekne, ale pán predseda, teraz by som požiadal, aby sme dbali aj o čas, pretože sa jednoducho nedostaneme k ďalším bodom. Ale budeme hovoriť ešte o Srbsku. Pán Peterle. Ďakujem. Ďakujem za slovo, pán predseda. Ja sa pripájam e, k chválam na adresu pani spravodajkyne. Myslím, že sme ešte nikdy nemali takýto precízny, takéto precízne snenie správy, ktorý, ktorá sa venuje takým technickým záležitostiam, napríklad e, sloboda tlače a tak ďalej. Na druhej strane správa nehovorí iba o pokroku, ale aj o ďalšom pokroku, ktorý ešte musíme zaznamenať. Avšak dve veci ešte, ktoré by som spomenul, je dôležité podporovať ústavný proces, pretože je dôležitá explicitná podpora pre otvorenie kapitoly o justícii a o liberalizácii víz. Nejde tu iba o želanie dosiahnuť nejaký dialog, ide tu konkrétny návrh, aby sme sa skutočne dopracovali ku konkrétnemu časovému harmonogramu. Myslím, že to sú celkom jasné znaky toho, ako treba postupovať. Dovolte mi ešte niektoré všeobecné pripomienky. Je veľmi dôležité, aby sme v Turecku mali otvorený a intenzívny proces e, zmeny ústavy. To znamená, e, snaha je tu pozmeniť aj justičný systém a v posledných, posledných mesiacoch opozícia komunikuje oveľa intenzívnejšie s európskymi inštitúciami. ešte posledná pripomienka, e, blížia sa rôzne typy volie, a myslím si, že by bolo veľmi prospešné, aby sme na oboch stranách ten, využili tento túto chvíľu, pretože by sa to celé mohlo ešte aj spomaliť. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja budem skutočne stručný. Ja chcem takisto blahoželať pani spravodajkyni za to, že sa snažila predložiť vyváženú správu. Máme v nej veľa pozitívnych prvkov Ide tu skutočne prvýkrát o to, že rada bola vyzvaná, aby komisii dala mandát na začatie dialógu ohľadne liberalizácie víz. Ide tu o krajinu, ktorá ako jediná má kandidátsky štatút a ešte stále požaduje víza pre EÚ. Myslím si, že to pomôže zlepšiť aj obchodné styky a zlepší to aj všeobecné kontakty medzi ľuďmi. Myslím si, že je neakceptovateľné, aby ľudia kandidátskej krajiny, kandidujúcej krajiny nemohli slobodne cestovať. Súhlasím s pani Latfordovou a aj s pánom Duffom ohľadne témy týkajúce sa Cypru. Nemyslím si, že v tejto oblasti je táto správa skutočne vyvážená. Myslím, že sa budeme musieť sústrediť na tie záväzky, ktoré Európska únia slúbila z apríla roku 2004, aby sa ukončila izolácia turecko cyperskej komunity, turecko-cyperskej komunity, aby sme skutočne dosiahli plné riešenie otázky Cypru predtým, než sa táto krajina stane predsedníckou krajinou na rade. Pretože predsedníctvo bez plnej participácie cyperských Turkov nebude celkom v poriadku. Ďakujem pekne a želám vám veľa úspechov. Entschuldigung. Prepáčte. Ja chcem blahoželať pani spravodajkyni za vyváženú a objektívnu správu. V tejto správe oceňujeme pokrok, ktorý sa dosiahol, pokiaľ ide o organizáciu volieb napríklad minulý rok. Hovoríme tu o možnostiach, príležitostiach ako je napríklad aj možnosť tvorby novej ústavy, to znamená ten proces zmeny ústavy. A pokiaľ ide o zmenu justície, tam, kritiz, tam sme kritickí, takisto aj pokiaľ ide o oblasť slobody novinárov. Avšak chcem uviesť aj nasledovné. Ide o otázka Cypru. Myslím, že správa je vyvážená tak voči Turecku, ako aj voči Cypru. A je konštruktívna v tomto zmysle, avšak chcem povedať, že zmrazenie vzťahov s predsedníckou krajinou Európskej únie je tak pre turecké európske vzťahy, ako aj pre Turecko samotné, dosť kontraproduktívne. Avšak naopak, treba povedať, že sa tu otvára príležitosť pre diskusiu, ako aj pre riešenia cyperských problémov a riešenia problémov vzťahov medzi Tureckom a Európskou úniou, ako aj Tureckom a Cyprom. Táto správa zdôrazňuje strategický a politický, ako aj geografický význam krajiny, ako je Turecko a správne apeluje na Turecko, aby umožnilo politický dialog medzi Európskou úniou a NATO. Takisto apeluje na Cyprus, aby Cyperská republika zrušila veto, ktoré je zacielené proti účasti Turecka Mm, ohľadne účasti v Európskej obranej agentúre. Inými slovami, problémy, ktoré máme na Blízkom a Strednom východe, ako aj otázky, ktoré sa týkajú e, západného Balkánu, súvisia s Afganistánom, Pakistánom, Iránom. To všetko si vyžaduje úzkú spoluprácu medzi Európskou úniou a Tureckom. A myslím si, že práve nevyriešená otázka Cypru, nevyriešený problém by tomu nemal brániť. Je potrebné, aby Európska únia a rovnako aj Turecko postupovali konštruktívnym spôsobom a obom komunitám napomohli, tak organizácii Spojených národov, ako aj komunite v Turecku, aby tie rozhovory a vyjednávania, ktoré prebiehajú práve pod hlavičkou 8, aby tieto sa dostali do riadneho konca. Ďakujem pekne. Práve ste prekročili svoj rečnícky čas o 78%. Kolegovia a kolegyne, Myslím si, že musíme postupovať prísnejšie, pretože jednoducho sa nedostaneme k ďalším bodom. Robím to veľmi nerad, ale možno vás budem musieť vypnúť. Ďalším rečníkom je pán Komucakos. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja by som chcel zablahoželať Ri za vynikajúcu prácu ešte raz, respektíve opätovne vyvážená správa a takisto by som chcel sa vyjadriť nasledovnému. Považujeme za veľmi dôležité nasledovné. 3,5 až 4 HDP, ktoré Grécko dáva do e, vojenského aparátu, to skutočne vedie do ťažkej situácie, ťažkej situácie, v ktorej sa Grécko momentálne nachádza. E, musíme si uvedomiť, že Grécko netrpí pod nacionalistickým masochizmom. Nes... Grécko má pocit, že tu je stále veľká hrozba z východu a to sú konkrétne slova ministra obrany. Grécka. Okrem toho Turecko so svojou politikou porušovania medzinárodných zákonov a provokácií v postihnutých regiónoch stále zdôrazňuje, že takáto hrozba pre Grécko tu je. A z týchto dôvodov, stení kolegovia, by som vám chcel pripomenúť, že tieto hrozby Eh, aké má Cyprus, aká eskalácia s Izraelom a minulosti, aj napätia, ktoré tu boli so Sýriou a Irakom, zdá sa, že militarizácia sa stala alebo sa stáva črtou eh, zahraničnej politiky Turecka. A z týchto dôvodov, ktoré som uviedol, nemôžeme ignorovať situáciu ako takú musíme vyslať jasný signál občanom Grécka, že v týchto časoch veľkých obetí Európsky parlament silno apeluje na Turecko, aby rešpektovalo medzinárodné práva, aby prestalo s provokáciou a aby nepodporovalo eh, v tomto regióne napätia. Zároveň podporujeme, aby Grécko postupovalo ďalej, pokiaľ ide o výdavky do obradného mechanizmu. Ďakujem veľmi pekne. Teraz zostane slovo pán Papadopoulos. Pani Papadopoulos, pardon. Ďakujem pekne, pán predseda. Stále opakujeme, že Cyprus je problémom pokiaľ ide o cestu Turecka smerom k európskej integrácii. Ale myslím, že by sme to mali povedať naopak. Skutočnosť je taká, že Turecko musí pochopiť, že musí urobiť niečo v tomto zmysle. A Cyprus ako taký nie je prekážkou. Cyprus je už od 74. obeťou, od, teda od obdobia invázie. A Turecko je hrozbou pre Cyprus. Pokračuje sa tu s vysielaním osídlovní, os, os, okupantov tejto oblasti a neurobilo Turecko zatiaľ nič v tom zmysle, aby sa vysledovala situácia zmiznutých osob, osôb, ktoré v minulosti zmizli a tieto útoky, ktoré tu sú, by nemali byť namierené E, proti Cypru. To znamená, potrebujeme medzivládnu, medzivládne rozhovory, medzivládne... Rečnička si vypla mikrofón. Ďakujem pekne, že ste ma upozornili. Turecko má záväzky voči Európskej únii, ktoré, ktoré musí dostať. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja by som sa chcel pripojiť k predrečníkom. Ria Omen Ruiten predložila vynikajúcu správu. Veľké množstvo pozmeňujúcich návrhov tu bolo spracované. Veľmi dobre sme spolupracovali. Budem sa snažiť byť stručný. Chcem poukázať iba na to, že pokiaľ ide o kompromis 23, ktorý sa týka politiky vízového styku, ja som to už bilaterálne uviedol a dokonca som poslal aj mail, pokiaľ ide o konvergenciu vízovej politiky medzi Tureckom a Európskou úniou sa mi zdá byť trochu, pokiaľ ide o formuláciu, dvojzmyselné, pretože mm, to neviem, či to môže byť potvrdené v takejto interpretácii, ako to chápem ja, ale predsa len treba povedať, že situácia sa musí vyriešiť komplexnejším spôsobom. Myslím si, že tento kompromis a pozmeňujúci návrh je predsa len možno ho interpretovať viacerými spôsobmi. Uvádza sa tu že by sme nemali diskriminovať žiadnu časť populácie a potom sa tu ešte hovorí, že v súlade s dohovorom o ľudských právach treba postupovať aj v tejto otázke. Neviem, či je presne to, čo tu je uvedené, je citované aj z dohovoru o ľudských právach. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ďakujem pekne pani Omrotnovej. Ďakujem za zaslanie toho mailu. Ja si to ešte preštudujem, ale vítam ten kompromis ako taký, pretože sa zdá, že ehm, rečník si vypol mikrofón. Ja si uvedomujem, že moje pozmeňujúce návrhy, ehm, pokiaľ ide o kapitolu týkajúce sa energetiky, takže tie budú buď zapracované, alebo sa bude o nich hlasovať ako o dodatku. Ďakujem za podporu za pozmeňujúci návrh 215 a 221. Myslím si, že takto je. Týka sa to e, odborárov. Ale pokiaľ ide pozmeňujúci návrh 22, súhlasím s tými bodmi, ktoré tu ozneli. Pokiaľ ide o prípad KKP, zdá sa, aspoň tak sa mi to zdá, že sú to masové zatýkania a sú ľudia vo vezení, ktorí neboli obvinení správnym spôsobom a vo vezení trávili skutočne nadmerné veľa času a tento kompromis neberie do úvahy môj pozmeňujúci návrh, ktorý som predložil. Požiadal by som preto pani spravodajkyni, aby sa pozrel na tento kompromis, pretože je skutočne na jednej strane dôležité, aby sme bojovali proti terorizmu, ale na druhej strane treba podporovať aj ľudské práva. A to nie sú alternatívy ako také, to treba zosúľadiť. A Vítam kompromis číslo 24 týkajúci zahraničnej politiky, ale pokiaľ ide o kompromis 25, tak tam sa na mechanizmu. Nežiadame iba legislatívu ako takú, a pokiaľ ide o implementáciu nástrojov boja proti týraniu ľudí, treba si tento kompromis predsa len pozrieť, alebo možno, keď budeme o tom hlasovať v maj, treba to dať aj na program hlasovania. Ďakujem pekne, pani Kreisledorfer, ďakujem veľmi pekne, pán predseda ak by som mohol sa poz- prispieť k tomu, aby sa presekol tento godický úzol medzi Tureckom a Európskou úniou a ostatnými členskými štátmi vrátane Cypru. Chcel by som k tomu prispieť, ale predsa len treba povedať, že platí, ak dám, tak dostanem. Nemôžeme stále iba hovoriť, že Európska únia nesplnila svoje záväzky od roku 2004, od roku 2004. Tie sme splnili vo viacerých ohľadoch. Stačí sa pozrieť iba na údaje. Ankarský protokol ešte stále nie je podpísaný a keď sa pozri, ak, ak si turecká vláda myslí, že bude môcť vychádzať z toho bodu, že budú trvať na tomto okupovaní Cypru, tak sa musíme pozrieť, ako to vyzeralo v minulosti, napríklad v takých častiach ako v Izraeli, Izraeli a Palestíni. To sú jednoducho prezentované záležitosti, ktoré nie sú tak, ako sú v realite. A pokiaľ ide o kapitolu 23 a 24 a jej otvorenie, musíme aj v mene, ako určitý protitak dostať aj z ich strany určitú ponuku. A pokiaľ ide o vyjadrenia súčasnej tureckej vlády, ktorí sú už trochu umiernení, je tu jedna vec, ktorú nemôžeme my podporiť. Nemôžeme členský štát ako taký obetovať ak tu máme takú krajinu, ktorá uvádza, že by chcela vstúpiť do Európskej únie, ale nebude rokovať s členskou krajinou, myslím, že to nie je akceptovateľné a budem sa naďalej zasadzovať e, za vstup Turecka v budúcnosti, ale treba tu povedať celkom najavo, že aj Turecko musí niečo ponúknuť. Máme tu pozitívne veci a negatívne veci, pani e, Roman to tak aj uviedla, ale treba postupovať koherentne. Ďakujem pekne, pán Kačin. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja začnem tým, že poviem, ako je dôležité, že členovia tureckého parlamenta parlamentu prídu do, prichádzajú do Bruselu e, pravidelne a sledujú čo sa tu deje. Stále tu máme viac návštevníkov z Ankary a to skutočne vytvára lepšiu atmosféru, pokiaľ ide o budúcnosť aj v Turecku. Avšak chcem povedať celkom jednoduchú vec. V júli budeme otvárať dve kapitoly týkajúce sa Čiernej hory 23 a 24. Toto je nový prístup, nová stratégia a nové strategické rozhodnutie Európskej komisie. Ak tu máme záležitosť, ktorá platná pre Macedónsko, tak to musí platiť aj pre ostatné kandidátske krajiny, pre všetky tie krajiny, ktoré momentálne negociujú alebo začnú negociačný proces blízkej budúcnosti, budeme musieť začať práve s kapitolou 23 a 24. 23 nám umožní, aby sme sa vysporiadali s tými najcitlivejšími otázkami a myslím si, že toto je najlepší spôsob, ako môžeme urobiť pokrok v oblasti Turecka a našimi vzťahmi s Tureckom aj vytvoriť lepšiu atmosféru nielen v tejto krajine, ale aj v Cypre. Ide tu o ľudské práva, ide tu o médiá, ide tu o situáciu v, vo väzeniach, ide tu o reformu justície. Ide tu teda o všetko, čo je pre nás veľmi dôležité a kľúčové, pokiaľ ide o prístupové, predprístupové konania. Avšak pokrok ako taký je potrebný a ešte raz opakujem, kapitola 23-24 sú tie čarovné slovíčka. Ďakujem pekne. teraz dostane slovo pán Filoli z komisie. Yes, Mr. Chairman. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem pekne, pani spravodajkyňa, ctení poslanci, ctené poslanky, členovia výboru. Dovolte mi, aby som v mene komisie zablahoželal pani spravodajkyni za vyvážený návrh tohto uznesenia. My máme za to, že tie tieto zistenia vychádzajú z vyhodnotenia situácie zo strany komisie, tak ako to bolo predložené v minuloročnej výročnej správe. Ja sa obmedzím, pán predseda, iba na tie pozmeňujúce návrhy, kde komisia je e, bytostne dotknutá. Pokiaľ je pozmeňujúci návrh číslo 5, požaduje, požiada, obsahuje požiadavku, pokiaľ ide o preskúmanie pozmeňujúcich návrh týkajúcich sa ústavnej zmeny je samozrejme, že to my takýmto spôsobom preskúmame, je to súčasťou našej práce. My preskúmame, či Turecko splňa politické kritéria a takisto musíme zabezpečiť, aby boli plnené európske štandardy ohľadne ľudských práv. A pokiaľ ide o požiadavku v kompromisnom pozmeňujúcom návrhu číslo 11, kde sa žiada špecifický dodatok ohľadne prípadu Argonikonu, Chcel by som objasniť členovia výboru, že úlohou komisie je, aby sme monitorovali fungovanie justičného systému vo svetle patričných princípov e, Európskeho dohovoru o ľudských právach a týka sa to takisto aj práva na slobodu a bezpečnosť, ako aj na férový súdny proces. V súčnosti treba povedať, že komisia nebude, je preskúmavať detaily jednotlivých prípadov, ale našou úlohou, aby sme sa pozerali na právnosť tejto otázky. A táto otázka sa objavuje aj v našej výročnej správe o pokroku a objaví sa to aj v správe, ktorú vypracujeme za ďalší rok. A táto bude prednesená v najbližší... na jeseň. Komisia takisto pracuje formou peer reviews, a pokiaľ ide o justičný systém v Turecku, takáto peer review sa urobila v roku 2009 a je k dispozícii e, webovej stránky komisie, pokiaľ ide o vzťahy s Tureckom a máte ju možnosť pozrieť si. Táto e, peer review sa momentálne súhlasí na legislatívu a e, stav situácie, pokiaľ ide o e, špeciálne súdy zamerané na vážne, na vážne prípady Táto peer review eh, je už spustená, bola započatá a hneď ako sa ukončí, tak bude zverejnená. Ďakujem pekne. Ďakujem. Pán Portman z kabinetu vysokej predstaviteľky, ktorá je, ktorý je poverený spoluprácou medzi EU a Tureckom v oblasti zahraničnej politiky. Ďakujem za príležitosť prehovoriť a Vítam prácu spravodajkyne, sme veľmi spokojní, hlavne s ocekom 36, ktorý sa týka strategickej úlohy a potenciálnej synergie medzi EÚ eh, e a Tureckom v oblasti zahraničnej politiky. Turecko je kľúčové pre vysokú predstaviteľku a my venujeme značné zdroje tento rok do mm, našich vzťahov medzi Tureckom a EÚ vo svetle arabskej jary a tiež preto, lebo je to zásadný prvok rozvíjať náš e, dialog v oblasti zahraničnej politiky a mať pozitívny program. Čiže e, my e, vítame prácu parlamentu a chceme povzbudiť smerom k ďalšiemu posilňovaniu a koordinácii zahraničnej politiky smerom k Turecku a znovu Vítame pozitívnu zmienku, pozitívne zmienky v tejto správe. Ďakujem pekne. Pani Rojten, máte slovo na záver. Ďakujem pekne. Začnem poslednými, posledným prvkom. Chcem poďakovať rade a pánovi Portašovi za komplimenty a na moju adresu. Pokúsime sa pokračovať v tejto dobrej spolupráci. Po druhé, Európska komisia. Pán Filori. Chápem, že je tu taký zvyk v komisii, keď parlament žiada o podrobný prehľad niečoho, tá komisia musí reagovať, ale to musí mať nejaký význam. Mm, a pán predseda, my vychádzame z myšlienky, že tam, kde žiadame o podrobnosti, tak tam ich aj získame. A parlament v tomto kontexte um, je pánom doma u seba. Som tiež spokojná s myšlienkou, že táto správa je vyrovnaná a vítaná. Základné body zo strany kolegov boli najskôr v tom zmysle, že Turecko musí mať dobré vzťahy so svojimi susedmi. Povedala som už na začiatku, že to, čo sa vyskytuje v, v správe v súvislosti s Cyprom, aj vo svetle budúceho predsedníctva tejto krajiny je veľmi jasným posolstvom a ja chápem teda s výnimkou pá, z jedne, e, pána Adjugorgia, ktorý to nepodpor, nepodporil, tak imu by som chcela položiť otázku. E, poprosila by som vás, aby ste sa venovali oceku 4, pretože skutočne v prvej verzii som hovorila o budúcom predsedníctve Cypru, hovorila som o um, hľadaných osobách a prečo teda vy uh, ste toto povedali? Ide o pripomienku, ktorá v prípade, že si prečítate text, zistíte, že už to tam je obsiahnuté. To je prvá vec. Druhá vec. pani Baronke a aj ostatní som povedali, že nemôžeme popierať to, že sú tu určité citlivé oblasti a konštatujeme, že na jednej strane počúvame, že Cyprus je súčasťou EÚ, musíme ho chrániť, ale na druhej strane áno, ale pozor, teraz útočíme na Turecko a ja vám musím povedať, pán predseda, že ako spravodajkyňa musím objektívne reagovať a formulovať to, čo budeme robiť. Táto obrátená strana mince, mi ju podporiť, to je jasné. Všetky pozmenujúce návrhy, ktoré budú predložené v tomto zmysle, budú, nebudú podporené. Text zostáva nezmenený, vyvážený, je robustný a, a objektívny. Takže toľko k e, sérii pripomienok, ktoré odzneli ďalej. Pripomienky moje kolegyne Francesky Milaneo. Francisco, áno, máte pravdu. E, sú tu určité dohody medzi Tureckom a tretimi krajinami. Keď e, Turecko preruší dialog s EÚ, nastáva problém, v tom máte pravdu, ale musím znovu brať do úvahy aj opačnú stranu mince. A tentokrát teda to, čo v správe my hovoríme, je, že keď sa podpíšu dohody o readmisii, tak naplánujeme alebo plánujeme liberalizáciu vízového režimu Musíme sa dohodnúť e, na tom, ako postupovať, aby sme dosiahli takéto riešenie a už teraz je to problematické. Je to otázka rovnováhy, ktorú chcem zachovať. Môžem žiadať požiadať o to, aby sme brali do úvahy to, čo chce Európska únia. Zároveň mm, tu odopieranie liberalizácie vízového režimu, čiže veľmi citlivá rovnováha, musíme ju mať na zreteli. Ospravedlňujem sa za to, akým je to naformulované, ale musíme brať do úvahy rozličné záujmy, ktoré sú v hre. Správa sa sústreďuje na to, čo kolegovia tiež spomínajú, stav legislatívy, E, právny štát. To sú mm, tie najdôležitejšie veci. Právy, práva jednotlivcov, kolektívne práva, to je kľúčové pre spoluprácu e, s EU e a to by malo byť aj kľúčové v tureckých reformách. V našej správe to zdôrazňujeme, ale keď radíme Turecku aby e, realizovalo reformy, aby to bolo lepšie zakotvené v ich vlastnej legislatíve. Keď toto žiadame a Turecko pošle správu na tému ľudských práv e, komisii a komisia nie, e, má ani stanovisko k tomu, tak veci proste nefungujú. Vidíme, že v oblasti ľudských práv, keď ich žiadame, aby niečo robili, tak aj my musíme prejaviť dobrú vôľu smerom ku kapitole 23-24. Toto je mm, správa, mm, figuruje to v správe, podľa mňa je to takto vyvážené. Spravodajkyňa alebo teda správa reflektuje to, čo bolo v kompromisoch, ale uh, ak ste spravodajcom, tak ste súčasťou stále politických frakcií a tiež osobou, ktorá dbá na to, aby sme získali väčšinu v parlamente, aby sme vyslali posolstvo odovzdané osobám, s ktorými rokujeme. Myslím si, že posolstvo musí byť silné, jasné, objektívne a dať čierne na bielom, aké sú chyby a povedať aj to, čo už funguje. Ja som sa teda snažila o takýto výsledok a vidím, že v tých hrubých líniách to je uznané aj zo strany kolegov. Um, som optimistická, pokiaľ ide o zajtrajšie hlasovanie a chcem zopakovať niektorým kolegom, pretože to tu odznelo. Um, chcete počas hlasovania niečo ešte zmeniť? Ja pripomínam, že kompromis máme už dlho. A ak môj britský kolega sa ma teraz pokúša požiadať, aby som zmenila stanovisko, tak musím povedať, že um, uznávam, že sa neprijal tento návrh, neodzrkadlil sa v kompromise, ale nemôžem jednoducho všetko akceptovať, lebo by som nikdy e, nevypracovala správu o Turecku. Ďakujem pekne. Ešte veľmi e, stručný príspevok. Prepačte, že znovu žiadam o slovo. Zdá sa mi, že je tu nedorozumenie ohľadom e, vízovej liberalizácie. Ak Európska únia ponúkne toto Turecko, tak tureckí občania nebudú potrebovať víza na návštevu EÚ, eh, e ale ešte stále eh, tu budú pasové kontroly na vonkajšie hranice. Bezvízové cestovanie sa nerozšíri na niekoho, kto bude cestovať cez Turecko. Niekto, kto nie je tureckým občanom a cestuje cez Turecko do EÚ. Takže mm, nechápem tie obavy že by to niekoho vyňalo eh, z vízovej povinnosti. Nie je to tak. Bude sa to týkať teda poznám, viem len málo o vízach z výboru LIBE, ale nebude to eh, voľný režim pre každého, kto eh, nepotrebuje víza na návštevu Turecka. Ostatní to zrejme pochopili, ja som si istý, že sa o tom bude diskutovať. Otvoríte ďalšiu diskusiu? Pýta sa predseda. Dobre, pán Havit. Mm, len faktická pripomienka. Plne akceptujem, že pani Omen Reuten musí niektoré veci ignorovať a niektoré akceptovať, aby dosiahla kompromis, ale minulý rok sme mali obrovské problémy s hlasovaním. Niektoré veci mali byť pokryté a neboli. A chcem vyzvať ju aj sekretariat, aby zabezpečil, že tí e, prvky, ktoré tam nie sú e, pokryté, nech to je na hlasovacom zozname, aby takéto znenie sa doplnilo. A, a chcem mať ubezpečenie z vašej strany. Včera som rokovala s pánom Mobilsom a dúfame, že pán Havit, ktorý prišiel neskôr a nepočul, čo povedala pani Gomeš, ja teda dúfam, že tam budú medzi nimi nejaké diskusie. Bol som tu, keď tu bola pani Gomeš. Milí priatelia, hovorí predseda, skončíme e, túto tému, musíme prejsť na správu o Srbsku. Prvým rečníkom je správodajca, potom čo teda ostatní odídu. Not all of them, not all of them.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 Prejdeme k ďalšej téme, neodchádzate všetci. No, no, no, no, not yet, not yet. There are no conditions. <laughs> Colleagues, please, please. Those who have to discuss, please. Tí, ktorí sa chcete rozprávať a diskutovať, tak prosím mimo sály a tí, ktorí chcete zostať, tak eh, Um, potrebujeme na to podmienky aj tu, vo vnútri sály. We need the more authority, so... <laughs> Where's my It's yours. telephone? No, no, telephone. I think you have taken the telephone would you. One. telephone. Das andere. Das hast du Peter gegeben. telephone er hat das Telefon beantwortet. Nein, das ist das. Hat das, das hier? Start, I have to check it. Pán Kacin, máte slovo. Vážený pán predseda, ctení kolegovia a kolegyne, najprv by som sa chcel poďakovať všetkým spolupracovníkom sekretariátu výboru, Eh, chcel som sa poďakovať Eve Mar, ktorá skutočne na tejto správe pracovala veľmi veľa. Takisto ďakujem aj môjmu asistentovi Sašovi a môjmu týmu. A takisto ďakujem aj teňovým spravodajcom za veľmi konštruktívnu spoluprácu, že sa nám podarilo dosiahnuť široký koncenzus, pokiaľ ide o túto záležitosť Skutočne s veľkou pýchou môžem povedať, že pokiaľ ide o pokrok Srbska dnes, môžeme už diskutovať o tejto téme vo veľa lepšej atmosfére ako napríklad pred mesiacom. Veľký pokrok sa nám podarilo dosiahnuť práve v oblasti troch kritérií, ktoré e, decembrová rada stanovila ako podmienku pre štátu člen, krajiny, ktorá sa uchádza o členstvo. Rada ministrov zahraničných vecí, ktorá bude zajtra zasadať, odporúčila dať štatút Srbsku E, štatút krajiny predvstupovej. Tento, toto rozhodnutie bolo ľahké, pretože Srbsko urobilo veľký pokrok. Ehm, podarilo sa dosiahnuť dohodu na, s Prištinou, pokiaľ ide o uplatňovanie e, e, stanovených podmienok, predovšetkým pokiaľ ide o podpísanie technického protokolu akým spôsobom sa bude implementovať otázka spoločného hraničného manažmentu. Spolupráca s Eulexom a s Carforom takisto veľmi dobre postupuje po tom, čo barikády na srbskej strane boli odstránené. Takisto boli zač- započaté opatrenia proti organizátorom problémov z júla do roku, z minulého roku. To je celkom jasný signál toho, že Belehrad je pripravený vzťahy s príšinou normalizovať. To treba povedať celkom jasne a otvorene. Takisto dúfam, že Európska rada štátu Srbska ako bezdubové krajiny odobrí. Je mi však ľúto, že niektoré členské krajiny v poslednej chvíli sa snažili o to, aby zablokovali Srbsko. Tieto pokusy sa udiali v tom istom čase, e, teda sa uskutočnili v zlom časovom priestore. Pokiaľ ide o e, pozmeňujúce návrhy, treba povedať, že všetky vedú k zlepšeniu a vylepšeniu tejto správy. Nechcel by som, aby ste hlasovali proti týmto ústnym pozmeňujúcim návrhom, pretože inak budeme hlasovať o texte, ktorý nebude politicky relevantný. Srbsko sa konečne dostáva do fázy európskej integrácie a my chceme sa sústrediť práve na budovanie právneho štátu, na boj proti korupcii v systéme. Celé roky tieto reformy v Srbsku boli príliš pomalé e, bola tu blokáda, politická blokáda Kosova a takisto tu bola ťažká spolupráca s obžalovanými, ktorí sú v súčasnosti už na súde v Hágu a Kosovo môže v súčasnosti spolupracovať s regionálnymi or- organizáciami. Otvára sa nová kapitola o pristúpení do EÚ, kde politickí predstavitelia už nemajú žiadne výhovorky, budú musieť dostať tomu, čo slúbili, bojovať proti korupcii a modernizácii a, a budú musieť mo- modernizovať krajinu, pokiaľ ide o verejné zaobstarávanie, tam bude takýto škandály, budú to takisto musieť objasniť. Čiže boj proti korupcii je veľmi dôležitý. A v tejto oblasti sa zaznamenal už pokrok, to sa celkom jasne badá aj v spolupráci jednotlivých ne, nezávislých orgánov, ako napríklad Rada boja proti korupcii, ombudsman, ako aj predstaviteľ občanskej spoločnosti. 500, regionálna spolupráca Belehradu je veľmi dobrá, predovšetkým pokiaľ ide o boj proti organizovanému zločinu. Vzťahy s Chorvátskom a Černou horou sa takisto zlepšujú. Srbsko ako e, predstupová krajina e, je veľkou výzvou pre Macedónsko ktoré sa takisto už 6 rokov snaží o otvorenie predstupových kapitol. Ide to dôležitý bod pre pokrok celého západného Balkánu, pretože potrebujeme čo možno najviac krajín v tomto regióne, ktoré by dostali takýto štatút ako Srbsko. Na druhej strane sa však domnievam, že Belehrad zohráva konštruktívnu úlohu, pokiaľ ide o vzťahy k Bosne Hercegovine. Bosna Hercegovina nemôže byť politicky aj národne oddelená. Musí to byť multietnická, multináboženská komunita, ktorá ako taká vstúpi, keď splní kritéria do Európskej únie. Srbsko musí postupovať v tejto oblasti, k tejto téme ešte ambicioznejšie musia byť započaté predstupové rokovania, všetkým pokiaľ je kapitolu 23 a 24, čo sa týka e, justície, základných práv a ostatných záležitostí, na to, aby európska perspektíva pre všetkých občanov v Európskej únii boli celkom jasne viditeľné a hmatateľné. Európska únia občanom Srbska prinesie lepšiu životnú úroveň, hospodársky rast a aj pokrok v celom regióne Západného Balkánu. Srbsko má tieto kapacity k dispozícii, zaznamenalo veľký pokrok e, smerom k cieľu a nachádza sa na ceste, e, ktorá povedie k európskej integrácii. A teší to tak predstaviteľov Srbska ako Európskej únie. Srbsko nás musí aj pri hlasovaní spájať a nie deliť. Ďakujem. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem pánovi Kačinovi. Myslím si, že správa je vynikajúca, vyvážená a osvetľuje tie správne veci. Myslím, že sa zhodneme na tom, že Srbsko je pomaly ehm, že pomaly vstupuje do procesu európskej integrácie, hoci má pred sebou ešte dlhú cestu. Podľa mňa dôraz správy je na právnom štáte. Toto je kľúčové a súhlasujem, že kapitola 23 a 24 sú kľúčové pre tento proces. Samozrejme, voľby budú už čoskoro, nevieme, aký bude výsledok. Možno, že tu bude úplne nová vláda a potom do akej miery táto bude akceptovať dedičstvo predošlej. Táto správa musí byť braná veľmi vážne, vysiela správne signály smerom k Srbsku a do určitej miery aj do celého juhozápadného e, regiónu Európy. E, Srbsko je centrálne pre stabilitu juhovýchodnej Európy a teda Srbsko akceptuje svoju európsku budúcnosť a o to lepšie pre stabilitu celého tohto regiónu. Pani Gomeš, ďakujem. Pán predseda, ďakujem pánovi Kačinovi za vyváženú konštruktívnu správu. Prichádza to vo veľmi dôležitej chvíli, kedy podľa mňa rada by mala rešpektovať včerajšie odporúčania a kandidátsky a dať kandidátsky štatút Srbsku vzhľadom na dosiahnutý pokrok v nedávnych rokoch ehm, v spolupráci Srbska s Medzinárodným trestným tribunálom. Srbsko vydalo Mladiča a Hadžiča, ale aj v ostatných oblastiach reforiem boj proti organizovanému zločinu napríklad a tiež je tu dohoda z minulého týždňa medzi Belehradom a Prištinou s cieľom regionálnej spolupráce. A tiež sa tu uznáva účasť Kosova na regionálnych fórach. To je dôležité a chceme, aby sa to uznalo. Samozrejme, že máme veľké očakávania, ako sa bude prakticky implementovať táto vec a bola som v Belehrade na delegácii mojej skupiny, keď sa táto dohoda podpísala. Orgány a aj prezident Tadič si uvedomujú očakávania a narastajúce požiadavky, aby e, tu bol udelený tento kandidátsky štatút pre e, Srbsko na ďalšej rade. Musím povedať, že jedna vec, ktorú e, povedal pán Tadič, bola zaujímavá. V boji proti organizovanému zločinu jeho vláda začala pracovať a ja samozrejme dúfam, my aj oni vedia, že sa musí robiť veľa, aby sa splnili kodanské kritériá, hlavne v reformách justície, hlavne v aspektoch spojených s ľudskými právami, v ochrane menšín a tiež v ďalších aspektoch funkčného demokratického systému, demokratických inštitúcií a tiež vo fungovaní otvoreného trhu a férovej konkurencie. Nič menej. Toto rozhodnutie príjme, eh, bude prijaté v, v veľmi kľúčovom momente. Podporíme Srbsko a tých, ktorí boli zodpovední, sú zodpovední za tento pokrok v plnení kodanských kritérií a európskej cesty Srbska, čo je samozrejme veľmi mm, proeurópska krajina, patrí do Európy, alebo posilníme tých, ktorí napriek tomu, že tvrdia, že majú európsky program, neurobili nič. Naopak. A to sa posilnilo tým, že eurozóna a jej kríza má obrovský dopad na sociálnu situáciu Srbska. Mali, nemali by sme týchto posilňovať. Preto toto rozhodnutie je také dôležité a ja dúfam, že sa budú rešpektovať že rada bude rešpektovať odporúčania nášho spravodajcu v tomto kompromise. E, pani Kopa, tieňová spravodajkyňa, nemohla dnes prísť, e, je na ceste a ja teda dúfam, že som povedala všetko, čo ona chcela povedať. Ešte možno dodám, že podľa nej parlament musí byť koherentný vo svojich stanoviskách a zopakujem, že toto platí aj pre Srbsko. Bilaterálne otázky by sa nemali využívať ako prekážka prístupového procesu. Ďakujem. Ďakujem. Ďalší rečník. Pani Lunaček. <clears throat> yeah, I think. <clears throat> yeah. Well, actually the division of labor... E, rozdelenie práce v skupine zelených je nasledovné. Pani Brantner je našou hovorkyňou pre Srbsko kvôli zmene programu, ale tu nemôže byť. E, ospravedlňujem sa za to. E, v mene nás oboch by som chcela povedať, ale že je výborné, že Srbsko má, získalo pozitívne odporúčania. Som si istá, že získa kandidátsky štatút. Je to najvyšší čas a že sa príjmu ďalšie kroky v prístupovej procese. Obnova diskusí s Kosovom. E, to je pozitívny signál vo vzťahoch oboch krajín a to vlastne dláždi cestu vpred. Ďalší dobrý signál je, že prieskumy v Srbsku ukázali, že kandidátsky štatút e, prinesie, má za sebou väčšiu podporu ako opačná cesta a teda mm, musíme to brať vážne. Perspektíva členstva EÚ prevažuje nad nacionalistickou tendenciou. Rečnička si vypla mikrofón. No, my, my microphone doesn't work. This one is on.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 Perspektíva európskeho členstva prevažuje v Srbsku nad nacionalizmom. S tým sme spokojní. Srbsko musí urobiť ďalší krok e, k prístupu, začať ešte serióznejšie reformy a správa pána Kačina spomína mnohé z týchto oblastí, ktoré si vyžadujú akutné reformy, e, sú tam excelentné kompromisy. Uh, zvlášť teda otvorenie kapitoly 23 a 24. Dúfam, že toto nastane už skoro a mm, mnohé z vecí, na ktoré sme poukázali, mm, samozrejme mm, nestrana justícia, ľudské práva, boj proti korupcii, to sa musí vyriešiť a pokrok e, vo vzťahoch ku Kosovu musí pokračovať. Sme spokojní s textom kompromisu 4, e, hoci požiadame o hlasovanie po častiach e, v slove administrative v poslednej vete. A keďže hovoríme o hraniciach, e, hovoríme o integrovanom riadení hraníc a nikdy tam nie je slovo administratívne, je to nelogické a teda je to hranica Žiadame o oddelené hlasovania. Dúfame, že to podporíte. Inak sme spokojní so správou a mm, sme ešte spokojnejší s pokrokom v Srbsku samotnom. Takže dúfame, že, sa, že to aj naďalej bude trvať. Pán Kukan? Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem spravodajcovi pánovi Kačinovi nielen za dobrú správu, návrh, ale aj za spôsob, akým spolupracoval s tieňovými a ostatnými kolegami, aby sme mali záverečný text, ktorý by mohol získať čo najširšiu možnú podporu. Myslím si, že to tak aj bude a chcem uh, poďakovať aj srbským zástupcom za ich snahu, aby získali kandidátsky štátu. Dúfam, že rada to potvrdí. Srbsko má skutočnú šancu urobiť rozhodný krok vpred v integračnom procese tento rok. A ja dúfam, že mm, schválime správu, ktorá podporí takéto ambície. Myslím si, že zachovanie integračného procesu ako priority bude mať pozitívny vplyv v tejto krajine a v regióne. Zároveň Pre Srbsko je to len začiatok, skutočná ťažká práca ich ešte len čaká. V kompromisných návrhoch sú pokryté dôležité veci, mali by sme ich preto podporiť. Tiež posledná dohoda o dialogu s Kosovom, pokiaľ ide o regionálne zastúpenie, integrované riadenie hranico, vítame. A už to bolo doplnené do kompromisu, ako som si všimol, to je dobré. Zároveň ale musia tu byť e, dôsledné nadväzné kroky, hlavne pokiaľ ide o implementáciu, to sa týka na oboch strán. E, Srbska aj Kosova a preto chcem prijať stanovisko srbského prezidenta, e, ohľadom referenda ku Kosovu a dúfam, že tu bude podobný rozumný prístup srbských orgánov v otázke organizácie nastávajúcich srbských volieb, hlavne pokiaľ ide o sever Kosova, by bolo dobré, keby sa Srbsko vyhlo zbytočným krokom, ktoré by viedli ku problémom. A ešte k voľbám. Srbsku. Dúfam, že tam bude kontinuita proeurópskych síl, ktoré budú viesť krajinu do budúcnosti. Ďakujem. You, Ďakujem pekne, predseda. Ja som chcel eh, pokiaľ to, čo už eh, povedali viacerí, chcel som privítať eh, dohodu dosiahnutú medzi Belehradom a Prištinou s pomocou vysoké predstaviteľky a komisára Fulaho, myslím, že je to veľmi tvorivý prístup, čo umožňuje Kosovu zúčastňovať sa regionálnych zasadnutí. O regionálnom štatúte, ja to hovorím, pretože ja som citlivý na otázky štatútu, ale myslím, že veci sa dajú vyriešiť, aj keď tu politická vôľa a aj tie prekažky, ktoré sa nedajú všetky vyriešiť digitálne. Takže dúfam v Srbsku veľa úspechov, každý úspech kandidátskej krajiny. Dúfam, že posledné prekažky na rade sa podarí vyriešiť na samite a rovno želám lepšiu budúcnosť medzi Srbskom a Kosovom. Ďakujem pekne. Thank you very much. Ďakujem pekne. No myslím, viete, že toto je veľmi dôležitý moment, keď hovoríme o perspektívach jednej dôležitej krajiny v Európe, takže by sa mala stať kandidátskou krajinou. Vstup do EÚ. Spravodajca povedal, že vyjadruje ľútosť nad tým, z toho, že niektoré krajiny včera na rade preukázali isté výhrady. Keď ja vieme o situácii minulé v jednej krajine ako toto, tak eh, budem povedať, že toto rozhodnutie nie je nepreukazuje vedomosti o verejnosti tejto ani nič že to nevedeli, práve to tom zistili, o tom len eh, zo správ srbskej tlači. Keď sme sa snažili o isté objasnenia, tak nič nám objasnené nebolo. Druhá vec, bola snažiť sa pochopiť logiku tohto stanoviska, pretože tu nebol žiadny dialog. No a snažiť sa pochopiť logiku je skutočne veľmi náročné, pretože to nereaguje na požiadavky a očakávania občanov tejto krajiny. No a ďalej myslím, že viete, že toto vytvára klade veľký otáznik vo vzťahoch z EÚ v období, keď Európska únia je veľmi aktívna a snaží sa vyriešiť komplikovaný problém medzi Srbskom a Kosovom. A rovnako je to trochu nespravodlivé voči Srbom, pretože Srbsko je spojencom tej krajiny, o ktorej hovorím. No a tiež viem, že oni dúfali a stále dúfajú, tak ako táto krajina pred pár rokmi, že sa jedného dňa stanú členskou krajinou EÚ. Takže iné veci ako vyslať signál Schengenu, to by sa dalo prijať ako možné vysvetlenia. Ale ja osobne si myslím, že sa nedá niečo nesprávne opraviť zase niečím nesprávnym. No a na záver by som chcel vyjadriť nádej, že toto stanovisko bude upravené a že e, výhrady budú stiahnuté, pretože v konečnom dôsledku jediné strany, ktoré toto dokážu vyriešiť, sú tie strany, No a ak by bola potreba vyslať signál Srbom, tak to sa dosiahlo. No a rovnako si treba uvedomovať, že ak raz kandidátska krajina monitoring, čo sa týka práva menšín a tak ďalej, tak ako sme videli v našej vlastnej skúsenosti, bude trvať a bude pretrvávať naďalej. Takže dúfam, že výhrady budú stiahnuté a stanovisko tejto konkrétnej krajiny, ktorú nechcem uviesť, a bude, a bude alebo sa zmení. Ďakujem pekne. E, Súkromne sa o tom môžeme a môžeme porozprávať a ja budem tú krajinu menovať kľudne. Lunaček, vielleicht können Sie mir helfen, dass ich das... Pani Lunaček, možno vy by ste mi mohli a, pomôcť a pochopiť situáciu, ktorá krajina to bola. No už možno, hej, možno je to tá krajina, z ide, je, je pán Pasku, neviem. Ďakujem pekne tiež Jelkovi Kačinovi za správu a za kompromisy, ktoré sa snažil dosiahnuť so všetkými. I'm, my colleague has referred to most of the aspects. I, as rapporteur for... Eh, moja kolegyňa hovorila o viacerých aspektoch. Ja ako spravodajkynia pre Kosovo by som chcela hovoriť o niektorých otázkach, ktoré sa týkajú dialógu, pokroku, ktorý sa dosiahol a veciach, ktoré Srbsko musí teraz urobiť. A rovnako, ktoré musí robiť aj v budúcnosti. Ja sama som bola veľmi eh, pozitívne naklonená výsledku dialógu minulý piatok a rovnako tiež včerajšej dohode všetkých členských štátov aj to, že žiadna krajina nezablokovala štúdiu realizovateľnosti pre Kosovo. No aj napriek tomu si myslím, že je dôležité spomenúť otázky, tak ako povedal kolega Kukan. A ešte stále Srbsko čaká veľa práce v rámci krajiny, ale aj vo vzťahu s Kosovom. No a jedna z vecí je napríklad, a Edward o tom hovoril, jasne povedať eh, srbskej vláde, že pre srbské voľby nemôžu sa eh, na severe Kosova uskutočniť eh, lokálne voľby a rovnako treba to jasne povedať. Je rada to musí povedať jasne, že musí na to trvať. No a ďalej implementácia dohody. A nie len to. Ja som si istá a presvedčená, viem, že mnohí chceli, aby dialog pokračoval po srbských eh, voľbách. Je nezmyselné, aby to predtým, no ale otázky ako telekom, energetika, to sa zatiaľ neriešilo, takže to je tiež niečo, čo by sa malo urobiť. No a ďalej samozrejme participácia Kosova v vlastnom mene v dohode takto Srbsko aj päť, ktorí neoznávajú, musia uznať a podporiť. No a ja by som navrhovala dokonca, aby organizácia ako napríklad OBSE, e, to je regionálna organizácia, to by malo byť tiež e, privítané, pretože Kosovo by malo byť e, zastúpené samé. Takže ja dúfam, ten pokrok, ktorý sa dosiahol s kandidátskou krajinou, pre znamená veľa. A ja myslím, že je dôležité dať Srbsku štatút kandidátskej krajiny. A teraz sa tiež sa treba zamyslieť nad úprimnosťou, a pretože európsky princíp je jeden, európsky princíp je kooperačný a nie konfrontačný. No a toto je všetko, čo som chcela povedať. Ďakujem Jelkovi za správu, ďakujem pekne. Dovolte mi ešte povedať, že je dobré, že Srbsko dostalo štatút kandidátskej krajiny, pretože je to významný príspevok k stabilite v regióne a tým vysielame aj pozitívny signál a tiež musí byť jasné. A kvôli tomu boli niektoré krajiny zdržanlivejšie, že aj to musí byť vyjadrené v kompromisných návrhoch. Srbsko má povinnosť mm, konať mm, nejaké zmierovac, mierovac, mierovacím smerom. Tak to bolo pred posledným summitom. No a uh. treba to zhodnotiť. No a je tu hrozba, keď vznikne dojem, že Srbsko nekoná zodpovedne. Nie je to zásadná otázka uznanie Kosova alebo nie. Je to otázka plývať na situáciu tak, aby neprišiel k nejakej ďalšej eskalácii, ktorá by ohrozila aj misie EÚ. A myslím, že to treba no, to treba snažiť a jasne to povedať, pretože my nesieme zodpovednosť tiež za ľudí, ktorí sú tam. A to treba, myslím, jasne povedať, že takéto súvislosti vnímame. No, slovo má kolega Angurakis. Ďakujem, predseda. Ja mám taký názor, že vstup Srbska členstvo v Európskej únii ešte skomplikuje, skomplikuje situáciu zamestnancov, či už sú či už sú zamestnaní v nejakých firmách, alebo sú polnohospodári, hovorím, z jednej skúsenosti Grécka. Európska únia prechádza veľkou krízou kapitalizmu, prežívame negatívny rast, alebo rast sa preúplol do negatívnych čísiel. No a myslím, že Srby by sa mali spýtať, o čom Slovakej únii sa snažia. Ja si myslím, že cenu, ktorú Srby platia a budú platiť, je veľmi vysoká. Už aj veľa zaplatili. Zaplatili za vojnu, ktorú spôsobilo NATO a teraz sa platí týmito novými krokmi čo sa týka oddelenia Kosova. Dohoda, o ktorej hovoríme, teda tá nedávna, nedávna dohoda, No a mm, je to ďalší krok rovnakým smerom a myslím, že netreba si robiť žiadne ilúzie o tom, čo sa deje. Ja myslím, že hlavnou otázkou, ktorú tu ide, pre susednú krajinu je rast a rozvoj. Možno budú reakciu proti Eolexu, Káforu. Myslím, že sa dá pochopiť. Jednoducho preto, že ľudia myslia, že ich právomoci alebo že tieto, tieto síly sú len okupačnými silami a myslím, že nikto nie je spokojný s okupáciou. A to je tiež eh, reakcia z Afganistanu. A odinatiaľ. A myslím, že by bolo dobré, aby Srby ostali mimo EU, pretože inak nech budeme obviňovať za všetko, čo sa v budúcnosti nepodarí. No a rád by som využil túto príležitosť ešte a odsudil pána Junkera, eh, ktorý sa vyhráža Grécku a tvrdí, že tí, ktorí sú proti e, škrtom v Grécku, nechcú byť e, v To je myslím zle. Ďakujem pekne. Teraz pán Peterle, ďakujem pekne. Pán predseda, ja by som chcel poďakovať kolegovi Kacenovi za správu, e, ktorú, ktorá má právne alebo má správne kvalifikácie a rovnako ukazuje a vydáva sa správnym smerom. My sme, my sme svetkami skutočnosti, ktorým nikto už nevedel, neveril, ale vyskytli sa situácia je veľa lepšia, je veľmi dôležitá, aby Srbsko eh, plnilo, že splnilo podmienky na udelenie štatútu kandidátskej krajiny. Opakujem, čo už povedali iní, je dôležité, aby vnútorný rozvoj eh, Srbsko a regióne šiel správnym smerom. Ja očakávam, že pridelenie štatútu kandidátskej krajiny stabilizuje rozvoj a že a to bude veľmi pozitívne pre celú EÚ. Thank you, Chairman. Um... Pán Severin, ďakujem pekne, predseda. Ja som si všimol s veľkým uspokojením pozitívnu, pozitívny, pozitívnu notu správy pána Kasína, Kačína No a keď pán Kacín má pozitívny na, na, názor, tak pokrok Grécka musí, či Srbska musí byť určite veľmi výrazný. Tiež som si všimol to, že pán Kacín spomenul, že stará správa je už zastaralá politicky a je potrebné predložiť ústne poslanecké návrhy, ktoré treba podporiť. No a ja súhlasím s pánom Kacínom a Myslím, že tieto ústne pozmeňujúce návrhy treba podporiť a dúfam, že budú tak podporené, aby aktualizovali túto správu, aby sa stala užitočným politickým nástrojom eh, pre príjmanie rozhodnutí. Som si istý, že pozajtra hovorím o rade, ja som si istý, že Európska rada pozajtra potvrdí štatút kandidátskej krajiny pre Srbsko a Isté, toto potvrdenie štatútu bude mimoriadne dôležité nielen pre Srbsko, ale pre celý región a pre celú Európsku úniu, pretože ťažko sa dá predpokladať stabilný Západný Balkán a dobre integrovaný Západný Balkán bez Srbska. Čo sa týka obav, mm, správodajca a niektorých kolegov, že niektoré bilaterálne otázky, môžu byť novými prekážkami pre pokrok, pokrok Srbska na ceste do Európy, tak myslím a dúfam, že tieto obavy sú neopodstatnené. Isté nemôžem hovoriť v mene krajiny, ktorú pán, ktorú pán Pašku nespomínal, a nemenoval, ale v súde s poslednými informáciami, ktoré som dostal dnes ráno a včera večer, tak myslím, Myslím, že sa dá povedať a dá sa očakávať, že Romúnsko bude aj naďalej podporovať Európskeho súd Srbska. Robilo to tak doteraz a bude to aj tak. A, a naďalej nie je tu žiadne kví pro krvo. No a na záver môžeme ešte dodať, že možno pre nás všetkých je to poučenie, že, každá krajina, a keď je už, a keď je už členom, a keď, aká sa s ňou neostále zaobchádza nespravodlivo, nemôže ju sa do nekonečne žiadať, aby bola taká rozumná, racionálna a štedrá, ako bývala v minulosti, ako by možno aj mala byť. Samozrejme, to nesúvisí priamo so Srbskom, ale súvisí to s tými prvkami, ktoré dali, ktoré podporovali tie obavy, ktoré boli vyjadrené. Ja dúfam, že som lepšie informovaný a ja myslím, že sa dá povedať, že pozajtra teda tento problém bude vyriešený. Ďakujem pekne. Na môj záver je taký, že v konečnom dôsledku je to teda Rumunsko. No, dobre, ďakujem pekne. A teraz pán Howitt. Áno. Ja tiež rešpektujem a uznávam prácu pána Kačína a chcem mu poďakovať. My sme už v minulosti spolupracovali pri viacerých príležitostiach. Myslím si, tak ako ste povedali vy sám, pán Pasku, že tento týždeň v rámci tejto debaty musíme vyslať jasný signál. Nehovoríme len o pozmeňujúcich návrhoch a, a ako keby to bol nejaký bežný proces. Toto je skutočne mimoriadne dôležité pre krajinu, pre budúcnosť Európy a ak tí z nás, ktorí si myslia, že za pokrajiny Západného Balkánu musia vstúpiť do EÚ, jasne, ak to neurobíme, ak ja nevyšleme jasný ten signál, tak sklameme všetkých. No ja som hrdý na to, že spravodajcovia e, podpísali spoločný list pre radu o tom, že žiadajú kandidátsky štatút alebo štatút kandidátske krajiny pre Srbsko a Čiernu horu. A pán Kačin včera povedal, že musíme zvyšovať tlaka pre dialog pre Belahrada Prištinov. Vítame ich zástupcov, vítame pokrok, ktorý dosiahli, ale a treba aj naďalej eh, udržiavať tlak. No a myslím na záver tiež, že a eh, žiaden kolega aby ste to uvedomili, ako vedia, ja som spravodajca pre firom, ako som hovoril už v minulosti, tá krajina, pre ktorú, za ktorú ja zodpovedám, že je veľmi dôležité, existovala spravodlivá súťaž medzi krajinami eh, v reformných procesoch. No a my v parlamente nemôžeme štvať nejak proti sebe jednotlivé krajiny. A preto vítam kandidát, štatút kandidátskej krajiny pre Srbsko a rovnako a pod, žiadam, aby ste podporili mňa, aby sme dosiahli, dosiahli pokrok pre firm. Ďakujem eh, veľmi pekne, ďakujem pekne. Pani Ibris, Ibrisagič. Ďakujem pekne. To, čo ste povedali, ma primelo, aby som sa vyjadrila. Teraz, keď už vieme, že ide o Rumunsko, tak je dobre, že to vieme. Chcem sa vyjadriť k dvom veciam. Srbsko nie je krajinou, ktorá má najviac problémov, alebo jedinou krajinou, ktorá má problém s minoritami. Nehovorím, že Srbsko nemá problémy a že nemôžeme situáciu zlepšiť, ale hovorím, že to nie je jediná krajina, ktorá má problémy. A hovorím takisto, že tento problém nemôže zastaviť Srbsko na ceste do Európskej únie. Takže teraz, keď už vieme, že ide o Rumunsko, tak urobte, čo len môžete a žiadam aj kolegov, aby ste hovorili s rumunskými kolegami, aby ste zabezpečili, že tento problém nezastaví Srbsko na ceste do EÚ, keď sme už dosiahli toľko v ostatných krajinách. To som chcela iba objasniť. Chcete, aby som vyhral budúce voľby. Ďakujem pekne. Pán Kacin? Máme niekoho z komisie? Pán Kacin, nech sa váči. Áno, ak súhlasí komisia, nebudem hovoriť síce v ich mene, ale dovolte mi, aby som začal tým, že vyjadrím polutovania polutovanie, že sme zmenili agendu a že niektorí člen, tieňoví spravodajcovia nemohli prísť. Avšak napriek tomu by som chcel uznať, že táto diskusia bola extrémne pozitívne ladená a ladená v duchu širokého konzenzu, ktorý sa nám podarilo dosiahnuť. A predtým, než budem aktualizovať e, najnovší text s pozitívnym vplyvom v tomto kole, chcem povedať následovne. Áno, pán Šoplin povedal, že voľby sa blížia, ale nič sa nedá predpovedať. Ďakujeme, že to nie je Rusko. Tak čakajme na výsledky volieb a myslím si, že Srbsko sa bude nachádzať v proeurópskom duchu aj po voľbách. Ja by som chcel povedať, že ten prelom sa nám podarilo už zaznamenať. Nechcem provokovať, ale už som uviedol predtým, že dialog medzi Belehradom a Prištinou bol skôr dialogom medzi Belehradom a Belehradom a nie medzi Belehradom a Prištinou. Takže to, čo sa dosiahlo, treba uvítať v prípade Srbska. A pokiaľ ide o predvolebnú horúčku, ktorá sa šíri v Srbsku, je na čase, aby bol dialog Belehrad-Belehrad, ale myslím si, že potrebujeme tak či tak pokračovať v dialogu medzi Prištinou a Belehradom. Práve tento prvok musíme podporiť a nesmieme ho spúšťať z mysle. Nechcem už nič doplniť k tomu, čo povedala pani Gomeš. Uviedli sa pripomienky a očakávanie socialistov. Tie ešte nezazneli, ale máme tu snahu zo strany zelených, ktorí chcú hlasovať po častiach. Môžem to podporiť v tejto forme. A takisto tu bola otázka týkajúca sa stavu Rumunska, My dúfame, že to finálne rozhodnutie sa príjme. Máme tu kolegov z Rumunska, ktorých úlohou je urobiť čo možno najviac, avšak závisí to hlavne od prezidenta Basesku. Dúfam, že oč- sa dostanú im informácie, že očakávame v Európskom parlamente, aby prezident Basesku pozitívnym spôsobom reagoval na naše očakávania, keď už tu jeho žena bola dlhší čas. A ešte to, čo povedal pán Anguráky. Malo to ideologické podfarbenie, dosť silné, ohľadne možného vstupu do NATO. To nespadá pod moju pôsobnosť, ale myslím si, že prístup do NATO by takisto bol veľký pokrok pre krajinu Západného Balkánu, pretože by to prinieslo určitú garanciu bezpečnosti pre celý ten región a prinieslo by to aj pozitívne nálady. Bol by to veľký krok zo tu suseda zo tu spojenca. V tom prípade by sme už operovali na úrovni tých najcitlivejších otázok o našej budúcnosti. Chcem sa poďakovať všetkým za spoluprácu a chcem sa vyjadriť ešte raz k stavu očakávaní. Chcem povedať, že otázka menšín bude vždy kľúčová a citlivá pre všetky krajiny Západného Balkánu, ktoré sa snažia dostať do EÚ, vrátane Srbska. Avšak na začiatku rokovaní je možnosť, kedy očakávame, že situácia ohľadne menšín, ktoré už sú alebo ktoré sa zorganizujú na takej úrovni, že ľudí si vedieť zvoliť predstaviteľa za ich menšinu, Musíme podporiť takéto snahy ochrany minorít a musíme pokračovať v dialógu s predstaviteľmi srbskej vlády, aby sme celkom jasne povedali, že Tu nechceme hovoriť o nejakých konkrétnych štátoch, ktoré by chránili situáciu vlastných menšín v prípade Srbska. Dúfam, že sa na tom dohodneme zajtra. Ďakujem. Pán Pasky, ja som vás chcel varovať, že najprv dostane informáciu ohľadne toho, čo ste povedali vy a nie ja. Ani to som nepochopil, hovorí pán predseda. Tu už sa hovorí nepriamými signálmi. Zdá sa, že to je celé veľmi komplikované, hovorí pán predseda. My tu žijeme v, v mieroch západných, mierových podmienkach západných krajín, takže uvidíme sa po obede o tretej minister zahraničných vecí Jordánska. Dúfam, že to bude zaujímavé stretnutie aj pre vás. Dozvieme, dozvieme sa viac, čo sa deje v tomto regióne. Ďakujem.